Uh, Vážení kolegovia, myslím si, že začali by, mali by sme začať e, e, schôdzu. E, zo včerajška z pondelka viem, že počas schôdzi z viacerých dôvodov chýbajú um, mnohí členovia, ale myslím si, že nemali by sme mrhať časom, ktorý máme dnes k dispozícii. Máme pomerne nabitý program, takže rada by som uvítala, privítala všetkých prítomných. A chcem povedať, že nik nežiadal o e, schválenie návrhu zápisnice. Ako e, zvyčajne e, toto zasadnutie sa vysiela cez internet a ako je zvyčajné, čas, ktorý sme vyčlenili na každý bod programu, je len odhad. A chcela by som vás požiadať, aby ste E, e, sa mali na pozore, pretože môže e, dôjsť aj nepredvídaným zmenám programu. Je možno, že dôjde ku zmene času porade jednotlivých bodov. Teraz bod 2 programu, schválenie zápisnici zo schôdze, ktorá sa konala 26. a 27. novembra E, ako zvyčajne títo, táto zapisnica už bola zaslaná e, všetkým a na konci tohto e, zasadnutia budeme ju považovať za schválenú, pokiaľ nebudú žiadne námietky. Tretí bod programu oznámenia predsedajúcej. Zatiaľ nemám vám čo oznámiť. A rozhodnutie koordinátorov z dneška vám oznávime, aby ste ho schválili E, zajtra. Štvrtý bod je prvým vecným bodom programu. Ide o prezentáciu externej štúdie venovanej plánom integrovanej e, mestskej dopravy a koheznej politiky. Chcel by som povedať, že už e, máme k dispozícii expertov a navrhujeme, aby sa prezentácia robila na, e, nasledovne. Najprv rozdáme slovo eh, Volgonovi eh, Šademu a Štefanovi Klugovi z Frankhoferového ústavu pre výskum systémov a inovácií. A potom si vypočujeme Bertino Kapman z konzultačnej spoločnosti eh, z Holandska CD Delft. A potom sa rozprúdi diskusia, budeme klásť otázky. Nemám vo svojom spise nič ohľadom toho, koľko času by ste um, potrebovali. Dúfam, že budete to využívať rozumne. Zatiaľ ešte nemáme veľa uh, účastníkov, ale je možné, že o niekoľko uh, minút prídu ostatné. Ponechajte, prosím vás, e, čas na diskusiu. Neviem, kto vystúpi ako prvý. Ďakujem pani Hübnerová za úvod. Pekné dobré ráno, dámy a páni. Pre nás je veľkým potešením, že môžeme prezentovať e, túto štúdiu. Čakáme, e, aby sa nám rozsvietilo obrazovka, lebo máme aj nejaké priesvitky. Ale môžem začať aj bez toho. Dúfam, že toto vám e, budú primýtať. Takže všetko ste to dostali aj v vytlačenej forme. Pekné dobré ráno. Budeme hovoriť o plánoch integrovanej mestskej doprave, o koheznej politiky. Politike, prepačte, je to samozrejme dôležitá téma v súčasnosti sa rokuje o novom finančnom období pre koheznú politiku bola zverejnená biela kniha o dopravnej politiky. Je to z roku 2011. Ide o jednotný e, priestor e, e, s novými prioritami pre dopravnú politiku. A dve oblasti sú dotknuté aj našou štúdiou. Okrem konzultačnej spoločnosti ICD nám pomáhala e, konzultačná spoločnosť týči AS zo Spojeného kráľovstva. Stále ešte očakávame, e, čakáme na priesvitky, ale samozrejme máte aj to vo vytlačenej e, forme. Takže idem teraz na e, e, druhú presvitku. Štruktúra prednášky tri časti. Najprv úvod, východiska. Vysvetľujeme tu rôzne smery dopravnej politiky. Ďalej venujeme sa prípadovým štúdiam. A tretia časť je venovaná záverom a odporúčaniam. Takže najprv urobím úvod a potom kolegovia vám priblížia prípadové štúdie a pán Kluk vám eh, predostrie naše závery a odporúčania. Takže máme obrazovku, ale je nejaký problém s kurzorom. Takže k úvodu tejto štúdie e, mali sme e, dva hlavné e, zámery. Poprvé, chceli sme poskytnúť jasné porozumenie nástrojov plánovania mestskej politiky, najmä tzv. SUMS, udržateľný plánny mestskej e, dopravnej politiky. E, a jeden a druhý nástroj nie sú jasne definované a e, to chápeme tak, že aj jeden aj druhý nástroj znamenajú v podstate to isté. To znamená, že do budúcnosti budeme spomínať nástroj SAMS a budeme predpokladať, že to je to isté ako SUMPT. Ďalej, Cieľom eh, tejto štúdie bolo hľadať prepojenie medzi koheznou politikou a SUMPS, teda prepojenie medzi eh, nástrojmi eh, plánovania a financovania. Ďalšia presvítka. Tu hovoríme o východiskách financovania dopravnej politiky v rámci súčasnej koheznej politiky obdobie 2007 až 2013 Dobre e, viete, že rozpočet predstavoval 307 miliard eur a je zhruba jedna štvrtina, prípadne o niečo viac, e, sa venovala e, financovaniu dopravných projektov. A nás zaujíma iba e, e, jedna súčasť dopravnej politiky, dopravných e, projektov, a teda mestské dopravné projekty a na tie pripadalo iba 2,3 celkového rozpočtu z 347 miliard. To je 8,1 miliardy eur. Tak vyzeral stav implementácie do roku 2011 to znamená, že počas ostatných dvoch rokov sa malo vynaložiť ešte zo pár miliard eur. Vzhľadom na to, že 70 obyvateľov únie žije v mestských oblastiach a že mestská doprava je obzvlášť dôležitým faktorom, ktorý prispieva k dlhodobo udržateľnému rozvoju miest. Domnievame sa, že tento prídel je pomerne e, malý, iba 2 Hm, všetkých prostriedkov sa vynakladá na riešenie problémov v mestskej dopravy. Ďalšia priesvitka, ktorá sa venuje východiskám eh, financovania dopravy v rámci koheznej politiky, eh, pojednáva o finančných nástrojoch. Mestské projekty je možné financovať z ERDF a kohezných fondov, prípadne spolufinancovať eh, za použitie týchto dvoch nástrojov, čo je tiež dôležité z hľadiska zabezpečenia e, dlhodobo držateľnej dopravnej politiky e, v ostatnom období. To je e, vytvorenie osobitných operačných programov financovaných s týmito nástrojmi, ktoré zabezpečujú vytvorenie sieti alebo výmenu skúsenostiami, napríklad Interreg, Urbact 2, ESPON, čo je ešte dôležité používajú sa e, dva podporné nástroje, Jaspers, e, ktorý e, financuje prípravu a plánovanie projektov a nástroj Jessica umožňuje poskytnúť finančné prostriedky pre investície, ktoré sú návratné a prípadne ktoré sa majú splatiť. Zdá sa, že technický problém je vyriešený Ďalším dôležitým prvkom východisk tejto štúdii e, e, e, je dopravná politika. Tu musí reflektovať kohezná politika. Existujú dva materiály z roku 2007 a 2009. Je to zelená kniha a akčný plán pre mestskú mobilitu. E, e, hovorí o tom, že mesta potrebujú podporu na e, riešenie problému dlhodobo držateľnej mobility a v roku 2011 sa zverejnila Biela kniha o jednotnom dopravnom priestore, kde sa zdôrazňuje, že do roku 2050 treba zabezpečiť 60% redukciu emisí CO2 v sektore dopravy. A to s prihľadnutím na tú skutočnosť, že podiel emisí CO2 v mestských oblastiach ťah predstavuje asi 40 To znamená, že aj mestská doprava musí významne eh, prispieť ku zniženiu eh, redukcii eh, emisí CO2 s tým, aby celková redukcia predstavovala 60 Čo je spoločné pre tieto dokumenty, je to, že odporúčajú, navrhujú ďalší rozvoj SUMPS, a poprvýkrát Biela kniha explicitne spomína prepojenie medzi koheznou politikou a SUMS a navrhuje preskúmať možnosť vytvorenia rámca podpory v EÚ e pre postupnú e, implementáciu mestských plánov e, mobility v Európskej únii. Čo, čo ešte treba v tejto súvislosti vysvetliť, je to, ako sa definuje SUMS. Už som hovoril o tom, že zatiaľ ešte neexistuje E, spoločné vymedzenie pojmu SAMS. E, v literatúre sú pokusy o takéto definície a e, jednu z týchto definícií využili sme aj my. Je to Ruprechtová štúdia, tam sa hovorí, že ide o strategický plán, ktorý by mal splniť potreby občanov a podnikov v mobilite v mestách a v okolí mesta s tým, aby sa vylepšila kvalita života je to všeobecná definícia. Existujú aj podrobnejšie kritérie SUMS, ktoré sme eh, využili v prípadových štúdiách, aby sme urobili analýzu eh, toho, či určité mestské dopravné plány splňajú tieto kritérie, alebo niektoré z nich chýbajú. Takže prvé kritérium spočíva v tom, že plán musí zvážiť dopravné náklady a prínosy, musí zapadať do dlhodobej e, vízie mestského rozvoja a musí obsahovať e, merateľné e, ukazovatele na jeho vyhodnotenie. Takisto dôležitým cieľom musí byť dlhodobý rozvoj a rovnováha medzi hospodárskym rozvojom, sociálnou spravodlivosťou a kvalitou životného prostredia. Treba uplatňovať integrovaný prístup, ktorý zohľadne rôzne oblasti politiky, a teda nielen dopravnú politiku, ale aj e, územné plánovanie, aj určité e, hľadiska energetiky pri, e, s prihľadnutím na dopravu, napríklad e, elektromobilitu. A do integrovaného prístupu sa zahrňajú rôzne orgány moci, či už mestské orgány alebo vidiecké. Je dôležité, aby všetci e, participovali. Okrem toho treba uplatniť e, e, širší prístup za účasti všetkých zainteresovaných. Pozrieme sa na štruktúru rôznych úrovní politiky e, z hľadiska financovania projektov mestského, mestskej dopravy a uplatnenia SUMPS. Sú tu tri úrovne Európska únie, e, členské štáty, prípadné vyššie územné celky alebo e, mesta, mestské časti, oblasti. Takisto sa uplatňujú rôzne nástroje smerom z hora na dol, čiže finančné nástroje, E, kde sa uplatňujú určité pravidlá a tie definuje Európska únia. Na strategickej úrovni sa definujú operačné programy členských štátov, pričom e, každý operačný program má svoje vlastné cieľe a potom na úrovni mest e, existujú špecifické dopravné projekty, a plány, strategické plány, v niektorých prípadoch strategické mobility. Takže ako môžeme vidieť na tejto prísvitke smerom z hora na dol a opačným smerom, existujú určité vzájomné vplyvy a je dôležité zohľadniť aj jednu aj druhú stránku pri vypracovaní eh, projektu mestskej dopravy. Aké kritérie sme použili pri výbere prípadových štúdií? Získali sme e, e, extrakt e, projektovej databázy z generálneho rediteľstva Regio s tým, aby sme zistili, v ktorých operačných programoch existujú značné finančné prostriedky pre E, dopravné e, projekty a boli tam e, dva kódy, ktoré sú relevantné, mestská doprava a čistá mestská doprava. Takže bolo dôležité získať potrebné finančné zdroje pre uplatnenie týchto kódov. Okrem toho je dôležité, že v príslušnom meste musel existovať už nejaký projekt dlhodobo udržateľného dopravného rozvoja. Takisto treba bolo e, e, zabezpečovať e, rovnováhu medzi tromi cieľmi koheznými politiky vrátanie ETC a, a kohezii cieľ kooperácie a zabezpečenia geografickej vyvaženosti. To sú tri veľmi dôležité kritéria pre výber prípadových štúdí a uplatnil sa ešte ďalší a síce treba e, e, prihľadať na tie prípady, kde e, sa uplatnil nástroj Jessica. Takže ku konkrétnym prípadovým štúdiem. Tie sa realizovali mm, formou kombinácie oboznámenia sa s dokumentmi, plánovacími dokumentmi, ktoré sú k dispozícii na internete a zároveň sme e, kontaktovali príslušné subjekty, napríklad riadiace orgány, e, e, riadiace orgány operačných programov, príjemcov, aj mm, municipálne úrady, orgány. Takže sme študovali Barcelonu, Kluj Napoko, Krakov, Liverpool, Rennes, Strasbourg, Kiel, Tallinn a Halle. Tri z nich patria do cieľov RCE, konkrétne schopnosť, zamestnanosť, štyri ku konvergencii a e, jeden cieľ patrí do e, operačného programu o e, cezhraničná spolupráca. A teraz sa doznam slovo kolegovi, ktorý vám približí títo prípadové štúdie. Ďakujem veľmi pekne. Áno, prejdeme si priesvitkami, teda tri priesvitky na prípadovú štúdiu. Vidíte informácie o programoch, o plánoch udržateľného rozvoja, ale ešte viac podrobností je v prílohách, takže začneme Barcelonou. Vidíte prehľad na priesvitke tých hlavných parametrov, operačný, názov operačného programu um, Katalónia, za tento program bolo zodpovedné ministerstvo financií. Vidíte rozpočtované prostriedky napravo spolu 679 miliónov eur a to je potom plán Urban Mobility v Barcelone sme ho nazvali PMU, Urban Mobility Plan. Zodpovedná je barcelonská radnica, a teda mesto Barcelona. Potom sme riešili jeden dopravný projekt a išlo o, o dopravný pruh pre autobusy. Katalánska vláda bola za to zodpovedná. Ide o projekt, ktorý je dobrým príkladom um, regionálneho dopadu. Takýto dopravný prúh totiž to vedie z, rovno až do centra Barcelony. Poďme ďalej, ďalšia priesvitka. Takže tento dopravný pruh v zásade to sú, to sú dve, dva dopravné pruhy, ktoré idú pozdĺž diálnice a sú určené teda pre autobusy a pre e, vozidla, e, veľkokapacitné vozidla. Cieľom bolo zlepšenie mobility a prístupnosti mesta Barcelony. Hlavné zistenia tejto prípadovej štúdie PMU naplňa všetky kritériá SUMP. Zistili sme, že PMU a operačné projekty majú porovnateľné ciele, ale interakcia bola mierne obmedzená medzi týmito dvomi časťami, ale sú zosúladené z pohľadu cieľov. Mo- plán mobility bol už realizovaný, keď sme pripravili mm, operačný program. Pri mnohých prípadových štúdiách to bolo naopak. Už som hovorila o tom projekte pre autobusy a pre, pre dopravné pruhy. Ehm, tá interakcia medzi manažerom riadceho programu a barcelonskou radnicou bola trošku obmedzená, ehm, pretože samozrejme operačný program riešil, riešil riešil problémy z regionálneho hľadiska. Takže radnica bola zapojená do vývoju a realizácie projektu a do monitorovania dosahu, ale Ďalšia štúdia Kluj Napoka, Rumunsko, v Rumunsku, operačný program sa nazýval Regionálny operačný program. Ide o rozsiahly projekt v celkovým rozpočtom s viac ako 3 biliónmi eur, miliardami eur. Ide o a čiastka venovaná na dopravu bolo, bola viac než 111 miliónov. Ehm, Mesto Kluj Nápoka má plán strategického rozvoja a tam samozrejme spadá aj doprava. Riešili sme tam dve, dva rôzne dopravné projekty. V prvom rade išlo o e, sieť prenajímania si bicyklov a staničiek pre tieto bicykle. Tento projekt celkovo stal 4,1 milióna eur. Veľká časť bola financovaná z EÚ. Rovnako sme riešili aj modernizáciu električkovej trate v meste. Chcem ešte vyjasniť, tieto dopravné projekty, ten prvý, ktorý sa týkal prenajímania bicyklov a samovslužných bicyklových staničiek, tam išlo o rozvoj bicyklovej siete, o o vybudovanie siete takýchto staničiek a išlo tam aj o propagačnú kampaň na využívanie bicyklov. Pokiaľ išlo o tú modernizáciu električkovej trate, tam išlo o, o investície do e, renovácie tejto trate a tak ďalej. Oba projekty prispeli k strategickým plánom rozvoja Keď sa pozrieme na hlavné zistenia z projektov, SAMP bude ukončený v lete. Je tam podpora Jasper a dovtedy plán strategického rozvoja je akýmsi úsmernením pre eh, mestskú mobilitu. Eh, SDP vzal do úvahy aj analýzu SWOT pre operačné programy. Toto bolo potom samozrejme prispôsobené na miestne podmienky mestského prostredia, zamestnanci, radnice a koordinátori zo severozápadu pravidelne spolu diskutovali tieto otázky, otázky dopravy, takže možno povedať, že spolupráca bola dobrá, ale pokiaľ ide o riadiaci orgán, tí naznačili, že by, že by uprednostnili bližšiu spoluprácu s miestnymi orgánmi, najmä pokiaľ ide o obstarávanie a kontrahovanie. Poďme do Polska, mesto Krakov. Riešili sme uh, mestské programy v rámci operačných programov infraštruktúra a životné prostredie a aj regionálny program Lesser Poland. Zodpovedným orgánom za tieto programy je Národné ministerstvo regionálneho, miesto regionálneho rozvoja a rozpočet vidíte po pravej strane a Opätovne príspevka, príspevok na dopravu je relatívne limitovaný v porovnaní s celkovým objemom, ale tá práca na infraštruktúre je naozaj rozsiahla. Vyžiada si to veľké zlepšenia, pokiaľ ide o prepojenie oblasti a tak ďalej. Pokiaľ ide, aj, hoci teda tento podiel je limitovaný, celkový rozpočet je relatívne vysoký. My sme, my sme identifikovali dokonca až 17 ehm, projektov pre mestskú dopravu. Ehm, Krakov má, má plán rozvoja mestskej dopravy a my sme riešili dva projekty mestskej dopravy. Ehm, v rámci prvého ide o riadenie dopravného systému. Tam bol celkový rozpočet 11 miliónov a rovnako sme riešili aj vybudovanie električkového uzla a e, vybudovanie nového, novej električkovej trate a tam bol ten projekt trošku nižší. Takže vysvetlím, o čo išlo v projektoch. Um, riadiaci projekt pre mestskú dopravu. V zásade to bolo prispôsobené Ehm, rozli- rozličným situáciám v doprave, teda išlo o um, vylepšenie softvéru, hardvéru na to, aby došlo k lepšiemu manažmentu. Um, riešili sme napríklad skvalitnenie dopravnej signalizácie a riešili sme aj kontrolu dopravnej zóny s obmedzeným vstupom. Pri vybudovaní električkovej trate tam išlo o vybudovanie dopravných pruhov, pruhov pre bicykle, rozšírenie chodníkov a parkovacích miest. Takže toto všetko je nosné pre e, plány budovania meskej, udržateľnej meskej dopravy, hlavné zistenia. Takže SUM je už sam o sebe pokrokom, ale dosiaľ nebol plne implementovaný. Naplňajú sa v rámci tohto programu kritéria SUMP, nie, nie však všetky, napríklad e, účasť e, zúčastnených strán bola obmedzená a e, analýza nákladov a prínosov nebola dosiaľ skompletizovaná. Um, SUMP bolo pripravené vzhľadom na, vzhľadom na to, že kondicionalita takýchto projektov by mala byť konzistentná s SUP v rámci, pro, v rámci operačného projektu Lesser Poland. Neustále prebieha komunikácia medzi manažermi SUMP a príjimateľmi projektu dopravných projektov. Dokážem si predstaviť, že je to jednoduchšie možno tu, než v iných prípadových štúdiách, napríklad v Barcelone, pretože tam ten e, rozsah je na úrovni mesta, kdežto v ostatných projektoch sme videli to, že tieto dopravné projekty boli súčasťou regionálnych investícií. Komunikácia bola veľmi dobrá a zistili sme, že SUMP sa pravidelne reviduje a berú sa do úvahy nové projekty v rámci operačných pro programov a sú tu isté výnimky, aj pokiaľ ide o všeobecnú rovinu a musím povedať, že naozaj sme zaznamenali veľké úsilie. Ideme k Liverpoolu na severozápadne Anglická. Operačný program sa nazýva Northwest England. Je to projekt RCE a zodpovedným orgánom je ehm, ministerstvo, teda Ministerstvo pre miestne záležitosti. Európske financovanie je vo výške 756 miliónov a do, podiel pre dopravu z tohto rozpočtu je 36 miliónov eur. Liverpool má SUMP, ktorý sa nazýva Local Transport Plan LTP. Zodpovedný je dopravný podnik Mercy Travel, to je miestný dopravný podnik. Riešili sme dva dopravné projekty Knowledge Quarter, Public Realm Mount Pleasant. To, e, ten, tento vedie Liverpoolská e, radnica a Green Travel Plans za ten zodpovedný podnik Mercy Travel. Takže prvý projekt, v zásade do ňoho spadajú investície, ktoré majú skvalitniť napríklad chodníky, majú zlepšiť bezpečnosť, ehm, chodníky pre cyklistov a tak ďalej. Pokiaľ ide o Green Travel Plan, zelené plány, to je trošku iné, neinvestuje sa do infraštruktúry ale investuje sa do miest cestovného ruku, ruchu a bolo tam 15 organizácií, ktoré aktívne s nami na tom spolupracovali a v zásade dostali 12 hodín bezplatného poradenstva a vysvetlili sme im teda, ako komunikovať a tak ďalej. Vidíte príklad eh, letačika, je to, ako sa dostať do Národného centra pre kvety a tak ďalej. Takže tieto dva projekty významne prispeli k SUMP, aj teda dostali financovanie z tejto časti. Základné zistenia Miestny plán naplňa všetky kritéria SUMP, teda SUMP je povinný zo zákona, v Spojenom kráľovstve, takže majú s tým veľké skúsenosti. Dopravný plán a operačný program majú ciele, ktoré sú zosúladené a v zásade zamestnanci Mercy Travel, ktorí sú zapojené do OTP, sú zapojení aj do LTP v regióne. Takže naozaj tá spolupráca medzi riadiacím orgánom a, a tými, ktorí sa venovali operačným programom, je dobrá. Pozn- tieto ľudia sa poznajú a veľmi dobre sa im spolupracuje. Boli tu isté obavy, pokiaľ ide o byrokraciu, požiadavie, ktoré vyplývajú z nahlasovania pre ERDF. Takže využili sme e, intervia na to, aby sme na túto skutočnosť upozornili. Francúzsko, dopadová štúdia REN. REN je v Bretonsku a Bretonsko Brittany je názov aj operačného programu. Zodpovedným orgánom za OP bola prefektúra regiónu Bretonsko a tam bol celkový celkový rozpočet 301 miliónov a podiel pre dopravu bol asi 10 čiže tých 30 eh, miliónov. REN eh, má SUMP, teda plán pre mestskú mobilitu PDU, ktorý riadi REN Metropol. Riešili sme dva projekty. Prvý sa týkal rozsiahlejšieho projektu rozsiahlejší než Liverpool napríklad. Ide o TGV vysokorýchlostný vysokorýchlostné prepojenie na Bretonsko. Zodpovedný je prefektúra Bretonsko, podobne ako v prípade OP a riadia a ten projekt, ten, ten rozpočet je veľký, okolo 100 miliónov z 259 miliónov celkových projektových nákladov a Riešili sme ďalej aj druhú linku v rámci metra a to, tiež, to je tiež v gestii REN Metropol. Prípadová štúdia ilustruje projekty, táto vysokorýchlostné prepojenie, tam je niekoľko sekcií eh, železníc, ktoré budú vybudované v zásade ide o to, že chceme skvalitniť konektivitu v rámci Bretonska, ale aj prepojenie Bretonska s Parížom, teda prostredníctvom takéhoto vysokorýchlostného pripojenia. A pokiaľ ide o, pokiaľ ide o tú druhú linku metra a ten ďalší projekt, ide v zásade o rozšírenie linky a vybudovanie druhej linky v Ren, v meste Ren. No a pokiaľ ide o zistenia, nuž PDU naplň, naplňa všetky kritériá vyčlenené v rámci SUMP. PDU a OP eh, boli pripravené naraz zhruba a návrh OP eh, bol vzatý do úvahy pri príprave SUMP, takže tam prebehla komunikácia, ale um, musíme povedať, že riadiaci orgán OP si nebol vedomý SUMP, ale um, boli im veľmi dobre známe potreby a ciele teda mesta Ren, pokiaľ ide o mestskú dopravu. Takže toto všetko bolo zvážené v rámci OP. P. Zistili sme, že ciele sú zosúladené, ale tie prepojenia sú obmedzené a na teraz nám bolo povedané, že komunikácia sa obmedzuje len na financovanie projektov, takže neprebiehajú žiadne iné e, zasadnutia v tomto, v tomto čase. Takže ja teraz odovzdám kolegovi. Ďakujem. Ja vám odprezentujem ešte posledné tri dopadové, prípadové štúdie. Zostaneme vo Francúzsku. Takže Štrasburg, operačný program bol v rámci programu Interreg 4C a bol spolufinancované IEDC. A, a to v rámci cieľa Európska územná spolupráca v Štrasburgu a plán mestskej mobility, teda tzv. PDU, je vedený zodpovedným orgánom. Zodpovedným orgánom bola obec Štrasburg, Veľkého Štrasburgu CUS. S tým, že ten projekt dopravy predstavoval cezhraničný električkovú trať Takže tie čiastky sú pomerne malé, len 2 e, milióny, ktoré boli financované z prostriedkov EÚ. A čo bolo dôvodom? Len dodatočné náklady cez hraničného rozmeru projektu sú spolufinancované, čiže polovica vytvorenia nového mostu cez rieku a celková dĺžka predlženej linky diaľky 2,5 km. Výstavba začne tento rok a bude pokračovať až do roku 2015 a bude to realizovať spoločnosť CTS, čiže dopravca v Štrásburgu. Takže čo sme zistili, čo bolo novelizované pre, eh, ten, pre Štrásburg, všetko splňa eh, tieto kritéria. C8 a výhodou je to, že národné normy stanovia pravidla pre program integrovanej mestskej dopravy. Tieto musia byť splnené, aby mesto malo nárok na financovanie z EÚ. Niektoré aspekty neboli ešte úplne zobrané do úvahy operačný program, ale sa vďaka pravidelným oznameniam a vďaka výmením názorov a v rámci spolupráce v rámci programu Interreg bol zverejnený, zapotli sa do mm, do toho aj technické zložky, riadiaci výbor a vďaka tomu mm, vďaka nášmu oznámeniu medzi mestom Kel a Štrasburg a regionom Alsasko. Ďalší ja je prípadová štúdia v hlavnom meste Estonska v Talíne, kde prebiehali dva národné operačné programy, najprv zlepšenie hospodárskeho prostredia a po druhé zlepšenie životného prostredia, prostredia pre život. A tu bol veľký rozpočet viac ako 1 miliarda euro na každý Mesto Tallinn má dva integrované dopravné plány. Prvý plán rozvojovej stratégie z roku 2007, druhý je dopravný plán z roku 2010. Tieto plány vytvárali rôzne odbory na magistráte mesta Tallinn. Prvý je dielom útvaru mestského plánovania, zatiaľ čo druhý je dielom odboru pre služby a výstavbu Dôležitá bola rekonštrukcia električkovej linky 4 takým spôsobom, aby bola prispôsobená novému o, automobilovému parku, ktorý sa takisto vyžaduje úpravu infraštruktúry. O, nové električky a nové trate pre električky si žiadali rekonštrukciu trati, čo bolo financované zo systému ETS čiže zo systému obchodovania s emisnými povoleniami. Naše eh, hlavné zistenia z týchto projektov sú predovšetkým z roku 2007, kedy bola, eh, bol spracovaný strategický plán rozvoja, plán mestskej mobility v Taline bol podporený financovaním z EÚ ako pilotný projekt pre rozvoj mestskej dopravy. Jedno kritérium bolo, že, tá teda žiaľ Bohu, nebolo splnené a to, že plán obsahoval aj krátkodobé ciele a ďalšia zaujímavá vec bola to, že teraz chcú rozpracovať nový plán udržateľnej mestskej mobility, lebo mestská radnica nie je spokojná s so súčasnými dvoma plánmi, ktoré existujú a ktoré zatiaľ neboli ešte úradne schválené Mestskou radou, pretože nenaplňujú stanovy pre a, takéto dokumenty. Posledná štúdia sa týka mesta Halle, kde platí tento program pre a, celý región Saska-Andhalska Zodpovedným orgánom je ministerstvo financí tejto spolkovej krajiny. Tu boli poskytnuté veľké prostriedky z európskeho rozpočtu a pomerne malý podiel prípada na dopravné projekty. Plán udržateľ mestskej dopravy pochádza z roku 2007 a bude nahradený teraz novým plánom rozvoja mestskej dopravy. Tento projekt teda, ktorý sme zvažovali my, bola výstavba veľmi dôležitej cesty, ktorá prebieha zároveň s výstavou nového úseku električkovej trati a tu je spolufinancovaná 7,6 miliónov eur z európskych prostriedkov. Tento významný dopravný projekt je východno-západným dopravným prepojením mesta. Halle ide o novú linku čísla 7, ktorá zároveň s výstavbou novej cesty bude predlžená o nový úsek. Naše zistenia. Práve sa spracováva nový program udržateľnej mestskej mobility, ktoré čiastočne náplňuje tieto kritéria. Z toho, čo teraz vieme, ešte ten program, alebo teda ten plán ešte nie je úplne hotový, ale z toho, čo vieme, neobsahuje krátkodobé ciele a neobsahuje ani revíziu nákladov a výnosov v oblasti dopravy. Plán nemá žiaden dopad na celkový operačný program a operačný program má za hlavný cieľ rekonštrukciu dopravných komunikácií skôr v regióne ako v samostatnom meste Halle. Projekt je považovaný za trvalo udržateľný, pretože sa zamýšľa nad znížením eh, dopravných emisí, pretože podporuje eh, zavedenie cyklistiky do eh, dopravnej štruktúry a pokiaľ ide o ďalších hráčov, zdá sa, že tí sa ešte úplne rutine nevysporiadali so všetkými byrokratickými nárokmi operačného programu Takže to bolo tých našich 8 prípadov v eh, to eh, štúdiách a dovolil by som si to zhrnúť do niekoľkých záverov. Vybrali sme si teda 8 prípadových štúdií a videli sme tu rôznu mieru spolupráce a komunikácie medzi eh, všetkými zapojenými subjektami. Na hlavne sme zistili niektoré veci, z ktorých sa môžeme poučiť. Poprvé, je potrebné skombinovať prístup z hora dole a z dola nahor. Zatiaľ bol ten operačný program považovaný skôr za vec strategických, strategických záležitostí, takže ten prístup skôr bol z hora dole. Na druhej strane, na tej miestnej úrovni, tie projekty mestskej mobility by sa mali spracovať iným spôsobom, čiže z dola smerom nahor. A týmto spôsobom by sa zvýšila participácia a ten program by bol inkluzívnejší. Tretia vec, tá sa týka komunikácie medzi riadiacimi a plánovacími úradmi a orgánmi. Tá komunikácia, ako sme sa už poučili, je naozaj zásadná väzba medzi nástrojmi alebo previazanie medzi nástrojmi európskej koheznej politiky, hlavne medzi európskym re programom regionálneho rozvoja a plánovaním mestskej alebo regionálnej mobility bola viac menej nájdená vo všetkých prípadoch. Pokiaľ ide o administratívu, výkazníctvo, auditné požiadavky alebo požiadavky na audit sú samozrejme potrebné preto, aby to bolo európske prostriedky vykladané, vynakladané efektívne, avšak niekedy vidíme až príliš vysoké byrokratické nároky a niekedy je vhodné, keď už existujú tie predchádzajúce skúsenosti s týmto financovaním sa tomu vyhnúť. Pokiaľ ide o doporučenia, tie sa týkajú oblasti regulácie a orientácie, aby sme prekonali nedostatok informácií. Preto som na ten, z toho dôvodu som doporučil vytvoriť internetové politiky pre politiku e, sú držnosti. My si myslíme, že riadiace úlohy by tiež mali mm, riadiace politiky by mali tiež zohrať dôležitú úlohu, ale ich treba pravidelne poskytovať prehľadné informácie je potrebné zlepšiť komunikáciu medzi inštitúciami, napríklad s organizovaním rôznych diskusí a stretnutí, čo sme boli svetkom napríklad v Štrásburgu. A e, Európska komisia by mala vydať pokyny k jednotlivým prvkom plánov tohto projektu a pokiaľ ide o odporúčania riadenia na koordinácia medzi niektorými orgánmi riadiacimi Eh, operačného programu a medzi orgánmi podelujúcimi sa na eh, programe SUMP je naozaj potrebná, hlavne kde sú niektoré časti operačného programu a Európska komisia by mala následne vytvoriť taký inštitucionálny režim, ktorý by sa mal no, z, byť porovnateľný napríklad so sekretariatom pre programy ETC. Posledné doporučenie sa týkajú financovania keď sa rozhoduje o financovaní z mestského operačného programu, z mestského dopravného projektu z operačného programu, tak je potrebné zaistiť, aby program SUMP už mesto malo k dispozícii. Pokiaľ tomu tak nie je, tak operačný program by alebo respektíve tie prostriedky z operačného programu by sa mali uh, použiť práve na rozpracovanie toho plánu udržateľnej mestskej dopravy programu SUM, čo by mala byť potrebná podmienka alebo potrebný predpoklad preto, aby bolo možné tento plán mestskej mobility financovať z európskych prostriedkov. Čiže to je prehľad hlavných výstupov z našej štúdie. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Domnievam sa, že mm, táto štúdia bola mimoriadne užitočná mm, aj z hľadiska toho, o čom e, rokujeme aj v súvislosti s e, reguláciou a prepojenie medzi mestskými institucionálnymi záležitostiami. Takže e, veľa vďaka za to, že ste včas priniesli títo výsledky. Ako prvý vystúpi Jan Olbricht. Áno, ďakujem. Domnievam sa, že táto šta, štúdia jasne poukazuje na dobré stránky a nedostatky našej politiky. To nie je ani otázka, ale skôr poznámka. Spomínam sa, že s e, pánom komisárom Baro sme hovorili o zelenej knihe o akčnom pláne. Pýtali sme sa komisie, aké budú následné kroky po zelenej knihe, po akčnom pláne. Je to možné použiť na účely určenie kondicionality. Obávali sme sa, že išlo len o odporúčanie. A čo znamená takéto odporúčanie náznaky e, v európskej politiky? Nič ako usmernenie. To v podstate nič neznamená. To sú len dobré nápady. Niekto to využije, Zatiaľ, čo e, v realite máme dobre riadené e, mesta, podporujeme e, ich aktivity európskymi prostriedkami. V tom tkvie náš úspech. Sú aj zle riadené mesta, kde to nerobia tak, prípadne iba z časti. A teda vyvstáva otázka, kto môže za to. Závery tejto štúdie, tejto správy sú veľmi dôležité pozorujeme v praxi, že máme rôzne oblasti, e, e, rôzne riadece orgány. Ako je možné, že v prípade SUMP a operačných programov sú e, nerovnaké riadece orgány, takisto v prípade mestských plánov. Domnievam sa, že európske prostriedky predstavujú dobrý nástroj. Takže máte správne záver. Ak máme nejaké základné prvky v Európskej únie, musí byť podmienkou. Ak niekto sa uchádza o európske prostriedky na realizáciu mestských projektov, jedným z predpokladov musí existovať plán, napríklad e, plán dlhodobo udržateľného mestského rozvoja, ktorý splňa príslušné kritérie. Potom môžu použiť európske prostriedky ako nástroj na realizáciu programu. Napríklad takýto záver. Prepojenie medzi riadením e, OP a SUMP nie je dobrý. To je, e, to je katastrofa. To znamená, že v meste e, fungujú rôzne orgány, ktoré nevždy zabezpečujú interakciu medzi sebou. Myslím si, že výbor regi musí sa s tým stotožniť a povedať, buď budeme mať nejakú určitú politiku, vrátanie kritérií aj pre SUMP, PT, nechceme nanúcovať eh, mestom, aby urobili niečo konkrétne, ale musia splniť isté kritérie. Ak nebudú mať takýto plán, eh, nech to robia bez európskych prostriedkov eh, na vlastnú zodpovednosť. Takže takéto závery musíme robiť postupne, krok po kroku a túto štúdiu by sme mali využiť ako jednu z podmienok pre realizáciu e, ďalších programov. Naozaj e, e, vaša štúdia potvrdzuje, že naše minulé pochybnosti boli opodstatnené. Ďakujem. Predtým, ako dovzdám slovo Jencovi, chcel by som vás informovať, že máme tu Jacqueline Sulie z Európskej komisie z DG Regio. A teda neskôr by sme si radi vypočili aj váš názor. Jens Nielsen.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 alebo uzavreté. Otázka v budúcnosti. Keď chceme podporiť takýto druh rozvoja, nemôžeme nikdy akceptovať to, aby sa nedodržiavali tieto kritéria. A keď sa e, nesplnili tie, tie podmienky tej trvalo udržateľnosti, pretože keď sa teda tieto podmienky nesplnia alebo tieto ciele nesplnia, tak potom je to jasné, že ten program treba odmietnúť. Myslím si, že to je niečo jasné. Jan povedal niečo v tomto zmysle. Je to užitočné pre nás, ale takisto aj pre mnohých. E, mnohé ďalšie členské štáty. Uh, if... Ani neviem, či aj ďalšie kolegové by eh, chceli eh, položiť otázku alebo eh, viedriť sa, ak nie dve menšie otázky z mojej strany. Prvá otázka, či ste spozorovali nejaký rozdiel z akéhokoľvek hľadiska medzi projektmi, ktoré sa realizovali za značnej účasti financovania koheznej politiky, napríklad v Krákove, alebo myslím si, že v Taline, v Liverpoole a Barcelone. A mali si aj e, projekty, kde príspevok európskych prostriedkov bol menší. Či e, ste spozorovali nejaký rozdiel z hľadiska plnenia e, zámerov štúdie? Takisto sme videli určité rozdiely medzi týmito prípadovými štúdiemi, pokiaľ ide o vzťah medzi operačnými programami, a riadiacimi orgánmi, zvyčajne na úrovni regiónu a tými, kto realizuje projekt. Niekedy ste hovorili, že táto interakcia bola e, obmedzená, niekedy ste vyzvihli e, dobrú spoluprácu. E, mohli by ste sa vyjadriť, nakoľko je to dôležité a prečo situácia nebola rovnaká. Ak nemáme nejaké ďalšie pripomienky, čo komisie, Chcete sa vyjadriť teraz alebo neskôr? Takže aj teraz, nech sa páči, môžete sa viedeť s vašimi pripomienkami. Ah. Very... Dobré ráno, ďakujem pekne za túto príležitosť, aby sme sa mohli e, e, e viedriť. Eh, v prvom rade treba povedať, že komisia víta iniciatívu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o prezentáciu štúdie o prepojení medzi integrovanými eh, eh, plánmi mestskej dopravy a koheznej politiku. Túto štúdiu veľmi podrobne preskúmame a budeme sa tešiť na ďalšie výmeny názorov ohľadom tejto dôležitej témy. Prečo Zatiaľ, čo takéto dlhodobo držateľné plány mestskej mobility e, e, sú novým niečom, a koncepcie nie je nová. Asi pred desiatimi rokmi komisia zriadila expertnú skupinu, ktorá e, skúmala komplexnú správu o dlhodobo držateľných e, e, plánoch mestskej dopravy. Aj autori štúdie e, hovorili o tom, že to je takmer to isté ako e, e, SUMPT, o ktorých dnes hovoríme. Táto správa bola ukončená v roku 2004. To znamená, že sa týkala roku 2007 koncepcie dlhodobo držateľných plánov mestskej dopravy sa použil aj v stratégii komisie pre mestské prostredie z roku 2004 Avšak e, dlhodobo držateľné plány mestskej dopravy komisia nevie nanútiť v čase e, rokovania s členskými štátmi e, aj v čase rokovania s členskými štátmi ohľadom súčasného operačného programu na obdobie rokov 2007-2014. Prečo? Chýbal totiž právny základ, prípadne regulačný základ na takýto postup. To znamená, že nemôžeme retrospektívne mm, e, zaviesť požiadavky, čo sa týka súčasných e, výdavkov, ale zoberieme si z toho ponaučenie a súhlasíme s tým, že e, mm, prostriedky na mm, mestskú dopravu do budúcnosti by sa mali vyčlenovať strategickejšie. Tam, kde prostriedky únie sa vynakladajú na projekty mestskej dopravy, musíme mať záruku o toho, že mm, projekt splňa miestne požiadavky a je v súlade s e, zásadnými e, zámermi politiky únie. A vieme e, to predstaviť skôr v mestskách, kde majú stratégie a plány realizácie s tým, aby mestská mobilita bola dlhodobo udržateľná, skôr v takýchto mestách ako v mestách, kde táto práca nebola urobená. A na tomto základe komisie mm, e, e, vo svojej Bielej knihe o doprave z e, marca 2011 navrhuje mm, spojiť prístup k financovaniu európskych prostriedkov s existenciou príslušných plánov. Je to iniciatíva číslo 31 z Bielej knihy. Navyše komisie eh, vyhlasila eh, balíček eh, mestskej mobility na rok 2013, ktorý okrem iného sa snaží realizovať iniciatívu 31. Generálne rediteľstvo MOVE, mám tu prítomných kolegov z tohto generálneho rediteľstva, sa venujú tejto téme a DG Regio podporuje e, strategický prístup k vynakladaniu prostriedkov do budúcnosti. A napokon by som rada poukázala na to, že máme e, konkrétne pripomienky e, k jednotlivým častiam tejto štúdie. Radi to prepošleme na sekretariat výboru regí. Ako príklad uvediem nasledovné. Je tu dôležité číslo, ktoré sa týka mestskej dopravy spomína sa, je 8,1 miliardy eur táto čiastka. Musíme si to ešte overiť. Viac menej súhlasíme s touto čiastkou. To však neznamená 2,3 e, e, celkového balíčka na dopravu počas súčasného programovacieho obdobia je to zhruba 10 pretože celková čiastka e, na dopravu podľa súčasných OP predstavuje 81,7 miliardy. Táto čiastka sa postupne mení, pretože členské štáty počas tohto obdobia môžu modifikovať alokáciu prostriedkov medzi jednotlivými sektormi. Čiže nie je to pevné, ale je to zhruba 81 až 82 miliardy eur. To znamená, že 8,1 e, e, miliardy, ktorá e, sa ktorú spomína štúdia, predstavuje zhruba 10 Ale bližšie pripomienky eh, vám poskytneme k dispozícii. Ehm, poskytneme to eh, eh, sekretariatu výboru regií. To je všetko, čo som chcela povedať na teraz. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj by som chcela požiadať generálne rediteľstvo MUV, či chce sa vedriť, alebo len počúvate. Nie, myslím si, že viac menej súhlasím s tým, čo povedala eh, kolegyne z DG Regio. Téma eh, udržateľných plánov mobility eh, získava značnú pozornosť v ostatnom čase. Štúdia, ktorú nám dnes prezentovali, aj tu musíme dôkladne rozanalizovať, ale myslím si, že poskytuje veľmi hodnotné E, e, vstupy pre našu diskusiu a budeme ju musieť zohľadniť v budúcnosti, keď budeme pripravovať e, balíček mobility. Musíme prepojiť existenciu takýchto plánov a prístup k finančným prostriedkom únie. Musíme mať aj jasno v otázke podmienok tohto prístupu. V súčasnosti Ehm, ehm, treba povedať, že do budúcnosti asi nebudeme mať takýto manevrovací priestor, ako mali autory tejto štúdie. Ehm, treba si uvedomiť, že niektoré plány eh, splňajú eh, eh, podmienky SUMP, ale ak bude existovať určitá formálna prepojenosť medzi takýmito plánmi a prostriedkami únie, budeme mať jasno aj v otázke podmienok a budeme môcť to jasne, jednoznačne sformulovať. Myslím si, že v otázke e, e, právnej istoty vás určite podporíme, pretože e, sme si vedomi toho, nakoľko škodlivá môže byť táto právna neistota a môže viesť k prieťahom. A teraz nech sa páči Jan. Myslím si, že si spomíname, e, e, že ešte pred rokom 2007 sme použili argument, je to otázka subsidiarity, nie je možné nič nanúcovať mestám. A máme výsledok, aký máme. Čiže ide o rozhodnutie komisie. Buď e, budete trvať na svojom odporúčaní, alebo zavediete skutočnú kondicionalitu. A tu nájdete našu podporu. E, e, primátori e, miest sa toho neboje, ale potrebujú istotu. Nik nie je povinný žiadať európske prostriedky, ale kto bude chcieť, musí to robiť spôsobom, ktorý Únie považuje za správny. Čiže budeme vás podporovať v tom, aby ste sa odklonili od poručení a zavedli kondicionalitu Najmä tu máme tematické ciele číslo 7 e, alebo 4. E, Keď sa to presunie, bude znamenať, že budú k dispozícii viac prostriedkov na účely mestskej e, e, mobility. Nemôžeme presunúť prostriedky bez toho, aby existoval jasný právny rámec. Takže odpoveď komisie je pomerne diplomatická že sa to dá urobiť. Áno, dá sa to urobiť a mali by sme to zmeniť. V opačnom prípade dostaneme sa do rovnakej situácii, ktorú popisuje štúdie. Budú existovať rôzne orgány, ktoré možno, že budú, ale možno, že nebudú pripojené, čo je nepriateľné. Ďakujem pekne. Ak e, z výboru e, regi nik e, sa nehlasia slovo, poprosím autorov, aby sa viedrili, prípadne doplnili, ak potrebujete, považujete za potrebné niečo doplniť po tejto diskusii. Áno, ďakujem pekne za vaše otázky. Najprv by som reagoval na poznámky generálneho riaditeľstva regio ohľadom financovania. Samozrejme, sme si vedomi toho, že 2,3 sa týka celkovej dopravy e, zhruba 80 a niečo miliardy eur. E, Týkalo sa to operačných programov e, z roku 2007, e, takže tak sme to vypočítali 2,3%. E, A tento podiel, toto percento bolo pomerne malé. Druhá poznámka, ktorú som chcel povedať, netýka sa to otázky, ale skôr posledného odporúčania je dôležité, aby SUMPS e, e, mal nárok na financovanie z operačného e, programu. To je uvedené explicitne v poslednej odrážke a je dôležité, aby sa to zapracovalo do operačného programu. Nie preto, že chybujú nejaké kritéria nárokovateľnosti. Je možné, že v niektorých prípadoch by bolo komplikované vypracovať dobre SEUMPT. A teraz pán Klu. Áno, budem e, reagovať na vašu otázku, pani Hübnerová. Pýtate sa, či existuje skutočný rozdiel medzi regiónmi, ktoré dostávajú e, veľký objem prostriedkov alebo málo prostriedkov. A e, pýtali ste sa na prepojenie na koheznú politiku a dlhodobú držateľnú mestskú dopravu. Nemôžeme robiť všeobecný záver v tejto veci, naozaj treba to posudzovať individuálne Napríklad Tallinn alebo Estonsko dostali obrovské prostriedky a tam toto prepojenie nie je také e, jednoznačné. A teraz existujú dva strategické plány, ktoré neboli schválené e, e, mestskými orgánmi. Takže takýto záver nemôžeme urobiť, že objem prostriedkov má takýto účinok. Druhá otázka ohľadne spolupráce. Áno, spolupráca a komunikácia sú kľúčové, sú veľmi dôležité, či už ide na, o komunikáciu na inštitucionálnej báze alebo osobnej báze medzi zamestnancami. Možno tak, možno tak ko- diskutovať o projekte predtým, než sa spustí. Môžeme tak vidieť, či naozaj to naplní OP a či nám to bude do toho zapadať. Takže môžete tak ušetriť peniaze a celkovo ten projekt bude racio, racionalizovanejší. Ja by som len chcel doplniť, mm, um, nechceme, aby plány išli iným smerom, než je ten, ktorý si želá región alebo ten, ktorý bol vytýčený v rámci operačného programu. Takže naozaj komunikácia na uh, viacerých úrovniach je veľmi dôležitá. Ďakujem. Pokiaľ už nikto nechce vystúpiť, komisia nechcete opätovne zareagovať, nuž ak nie, možno povedať, že uzatvárame tento bod programu a skutočne sme si vypočuli veľmi užitočné informácie o štúdii. Musíme ju teraz využiť, pretože sa vyjednáva nielen o nariadení, ale vyjednáva sa, respektíve rokuje sa aj o strategickom usmernení um, v, rámci spoločného strategického rámca. Spoliehame sa na komisiu, že na čas predloží požiadavky, pokiaľ, pokiaľ ide o kondicionalitu ex ante, tak aby, aby aj ten právny rámec sa stal realitou pre členské štáty a chcem opätovne poďakovať e, autorom štúdie a e, túto tému teda odročujeme na teraz. Poďme k ďalšiemu bodu, ale e, pán Gajer tu nie je, pokiaľ ma zrak neklame. Vyčkáme si na, na to, keď príde medzi nás pán Gajer. Nuž a Neviem, či sú tu politickí poradcovia alebo asistenti. Bolo by dobré, ak by pán Gajer mohol medzi nás prísť čo najskôr. Mm, pozastavím zasadnutie, ale neviem nakoľko. A, ale neviem, kedy príde pán Gajer.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 Kolegovia, ja by som sa rada pustila do ďalšieho bodu nášho programu, do bodu číslo 5. Ide o výmena, výmenu názorov v kontexte správy pána Gajera k regionálnym stratégiám pre priemyselné oblasti v Európskej únii. Poprosím najprv pána Gajera aby sa ujal slova a potom pán Klaus Schulze nám odprezentuje informácie. Pán Šulce pracuje na DG Regio a pôjde o priemyselnú obnovu a inteligentnú špecializáciu. Dúfam, že aj ďalší tieňoví do, prídu, ale na teraz poprosím pána Gajra, nech sa páči. Ďakujem, pani Hübnerová. Teším sa, že dnes ráno budem môcť intenzívnejšie sa rozprávať na túto podľa mňa veľmi zaujímavú tému. Domnievam sa, že e, význam tejto témy je pomerne jednoduché predstaviť k tomu prispela e, priemysel na základnej Európy. Po druhej svetovej vojne v súčasnosti e, rozvoj, hospodársky rozvoj e, ovplyvnil také oblasti ako Padekalie, Manchester alebo ruská oblasť, znamenalo značné problémy adaptácie. ktoré, problémy, ktoré majú pred sebou ostatné priemyselné regióny e, v Európe e, iba pred sebou, alebo kde sa tento proces už rozbehol e, podľa regionálnej hospodárskej stratégie. Proces adaptácie bol nie vždy rovnako úspešný, ale čo je spoločné v tomto oblasti je to, že nástroje Európskej únie v oblasti Európs- regionálnej politiky zohrávali za každým dôležitú úlohu ale v závislosti od toho, ako sa nasadzovali v regiónu. Eh, myslím si, že dnes máme dvojakú výzvu. Na jednej strane eh, Európa musí zaistiť eh, a, a posilniť svoju priemyselnú základňu, ak nechceme pripustiť hospodársky úpadok. Myslím si, že to je ponaučenie, ktoré sme si zobrali z finančnej krízy. A v tých regiónoch, kde existujú nejaké priemyselné jadro alebo kde existuje priemyselná kultúra, E, to môže, môže zohrávať e, osobitnú úlohu, ale som presvedčený, že región potrebuje podporu vo forme e, na mieru ušitej regionálnej stratégie s tým, aby sa vytvorili nové hospodárske perspektívy za použitie existujúcich odborných skúseností regionov, využitie E, príležitosti e, z celého sveta. Predovšetkým je tu požiadavka dlhodobej udržateľnosti. Samozrejme, že regióny čelia rôznym e, výzvam, pretože regióny nie vždy prekonali takéto problémy. V regiónoch nie vždy možné realizovať projekty bez zohľadnenia konkrétnej situácii, e, e, napríklad e, tej, ktorá sa vytvorila po druhej svetovej vojne, ktorým sme museli čeliť. Myslím si, že treba prihľadať na konkrétnu situáciu v oblasti životného prostredia. A napokon je to otázka kvalifikácií Treba investovať e, do ľudí, takisto e, e, treba vedieť dať dispozícii potrebné pracovné sily, ktoré potrebujú regióny pre svoj ďalší rozvoj. To je jedna z mm, úvah, ktorú som chcel predostriť Počas prípravy svojej správy som mal stretnutie s odborníkmi z komisie dnešné vypočutie Mm, je výsledkom našich spoločných úvah. Um, získal som značnú inšpiráciu z týchto všetkých stretnutí a mm, myslím si, že dnes ráno budeme mať naozaj mm, hlubšiu diskusiu na túto tému. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či sa chcete vyjadriť. Karima, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Máte pravdu, je to správa, ktorá je zásadná, hlavne v tom období, v ktorom sa momentálne nachádzame. Dnes, a vy ste to pripomenuli, priemysel na európskej úrovni je čoraz viacej na úpadku. A teda je potrebné zmeniť smer, zmeniť smerovanie. A to, čo najrychlejšie, je to naozaj naliehavé a preto potrebujeme efektívne reakcie, ktoré budú zodpovedať všetkým typom krízy, nielen hospodárskej a sociálnej, ale takisto ekologickej krízy, ale tiež aj ozajstnej e, politickej vôli, pretože je potrebné nasmerovať členské štáty na iné politiky, hlavne priemyselné v rámci Európy. A jedna z, jedno z týchto uh, kľúčových opatrení je práve toto priemyselné preorientovanie na tento energetický prechod ako aj environmentálny prechod. Teraz vieme veľmi dobre, že sme pred veľkou výzvou, pred ktorým musíme predchádzať hlavne vytváraním nových ekologických pilierov, ktoré by boli zodpovedné a ktoré by neboli do delokalizovateľné. Jeden z príkladov vám spomeniem. Veľmi dobre viete, že v súčasnosti nám naozaj chýba vzdelávanie prostriedky preto, aby sme presmerovali hlavne tieto energetické piliery iným smerom. A táto správa by mala poskytnúť práve ten cieľ, ten smer, ktorý by bol jasný. Vy mi poviete, že otázka financií je tu veľmi závažná. Áno, je pravda, že financie sú zásadné. A preto si myslím, že v tejto správe musíme tiež nájsť tie správne cesty v eh, ekologickom zdanení a takisto pri novom vytváraní financí pre to, aby práve tieto e, priemysly mali dostatok financií, ktoré potrebné vyživiť, ktoré potrebné naplniť, aby sme sa mohli dostať k ozajstnej transformácii sociálnej, ekologickej, ako aj ekonomickej. Ďakujem veľmi pekne, pani Hübner, za slovo. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo Európska komisia a potom budeme ďalej diskutovať. Takže nech sa páči, pán Klaus Šulce, ujmite sa slova. Ďakujem, pani predsednička, vážení členovia. vidím, že nemáme priesvitky na monitore, na plátne, takže ja teda budem hovoriť bez priesvitok Nemalo by to byť problém. Pre predsednička, mali by sme mať na plátne priesvitky. Pracuje sa na tom? Dobre, áno, pracuje sa na tom. Ďakujem. Myslím, že je dôležité, aby boli pripravené tie priesvitky pre prezentáciu pána Soblensa. To bude doplnkom mojej. E, takže dovolte mi povedať, my vítame túto iniciatívu pána poslanca Gajera a zaujíma nás veľmi výsledok. Z nášho pohľadu v prvom rade e, tu vystáva potreba systematického e, prístupu k regionálnemu rozvoju a naozaj treba, treba posilňovať koherentnosť medzi politikami nielen na úrovni EÚ, ale aj na úrovni členských štátov či regionálnej úrovni. Naozaj je dôležité si položiť otázku, čo je dôležité pre transformáciu. Teda naozaj treba to vnímať v meniacom sa globálnom kontexte a Otázka znieje. fungujú ešte staré recepty? Čo potrebujeme v časoch súčasnej krízy? Nuž a toto práve robíme na komisii, pripravujeme ďalšie programovacie obdobie pre štrukturálne fondy. Odpoveď je už predformulovaná v stratégii Európa do roku 2020 a kľúčovým slovom bolo to, že regióny musia inovovať. Nuž a ako to môžu urobiť? Ako sa dostanú na tú správnu cestu? Či už ide o priemyselné regióny, alebo hraničné regióny. Kľúčovým slovom je smart specialization, teda inteligentná špecializácia. V nadchádzajúcich pár minútach by som veľmi rád uviedol, nie možno podrobne, ale predstavím vám, o čo ide, ako my spolupracujeme s regiónmi, ako im pomáhame možno formovať eh, inovačné stratégie, rozvojové stratégie na to, aby sa nám podarila ekonomická transformácia, aby sa obnova hospodárstva v regiónoch podarila. Takže len pripomeniem o politickom usmernení, ktoré sme pripravili a zverejnili za uplynulé dva roky. Mali ste príležitosť na jednom z výborov si vypočuť môjho kolegu, ktorý vám vysvetlil, ako, ako inteligentný a udržateľný rozvoj môže ísť ruka v ruke um, môžu ísť ruka v ruke a to je súčasť usmernení. Bolo to už zverejnené a je to k dispozícii pre členské štáty a môžu to využiť pri príprave svojich programov. Takže prvá priesvitka. Teda Smart Specialization, to je jeden z pilierov eh, vlajkovej iniciatívy Inovačná únia, únia pre inovácie. Teda členské štáty si identifikujú um, ciele a Naozaj sa treba zacieliť na ich schopnosti a je to, je to o víziách, o vybudovaní vízie a um, krajina, región si musí určiť víziu, kam sa chcú dopracovať v súčasnom globálnom prostredí a kam sa chcú dopracovať cestou inovácie, inováciami naozaj si to vyžaduje dobre nastavený proces a ide o prvky, ktoré sme my zakotvili do nášho konceptu. Viete, že mm, sme zaviedli toto v, ako kondicionalitu, ako podmienenosť v prípade štrukturálnych fondov, najmä pokiaľ ide o výskum, vývoj a inovácie. Ale a naozaj ide, ide tam až e, o 100 miliárd eur, teda to navrhuje komisia pre ďalšie obdobie. A cestou teda týchto stratégií špecializácie by sme sa mali, respektíve malo by nám to pomôcť revitalizovať hospodárskú základňu v regiónoch a premostiť um, medzery, ktoré tam existujú a touto cestou prispieť vlastne k cieľom uh, stratégie Európa do roku 2020. Um, je veľmi dôležité, že sa tu buduje na um, otázkach, čo posúva rast a riešime riešime aj osvedčené postupy. Čo sa udialo za uplynulých 10-15 rokov? Ako sa regiónom podarilo premodelovať svoj priemysel? Veľmi dobre, veľmi dobre je to napríklad um, zobrazené v klastrových stratégiách. Teda tento koncept sa budoval um, na, na konkurencieschopnosti, na eh, teóriách regionálneho rastu. A nedávno toto potvrdila aj OECD. Eh, OECD um, skutočne potvrdila tento koncept a ja by som chcel poukázať na to, že pred Vianocami bola zverejná správa OECD a Mm, tu v Bruseli sa zorganizovalo podujatie za účasti troch komisárov a tam bola predstavená táto správa, teda išlo o správu o inováciách a raste v regiónoch a ja tam mám link Eh, teda ja som pánovi Gerovi poskytol link na túto správu a samozrejme ešte neskôr vám môžem povedať podrobnejšie, respektíve môžete si nájsť túto správu na web stránke eh, DG Regio alebo na stránke platformy pre túto inteligentnú špecializáciu. Čo je dôležité? Treba treba poukázať na to, že je tu, definíc- že je tu širšia definícia inovácií. Nejde o, len o high-tech, ide o inovácie na viacerých miestach. Nejde len o informačné technológie, ide o inovácie organizácií, služieb. Je tam obrovský potenciál, ktorý si často neuvedomujeme keď pomyslíte na, na napríklad verejné obstarávanie alebo lepšie verejné služby, sociálne inovácie. To sú všetko koncepty, ktoré neustále podporujeme a zdôrazňujeme. Všetko to nájdete v našich, e, v našich úsmerneniach. Hovoríme o kreatívnom priemysle, kreatívnych službách. Ehm, smart specialization nehovorí, že musíte využívať na to vysoko rozvinuté technológie. Naozaj tr- nie. Treba sa pozrieť, kde je potenciál vášho rastu, kde sa chcete zácieliť, kde chcete zamerať vaše zdroje na nadchádzajúcich 5 či 10 rokov. Treba, aby ste mali víziu, víziu, ktorú si dohodnete so zúčastnenými stranami, s aktérmi u vás. Takže naozaj ide o potvrdenie toho, čo už bolo v regionálnej politike urobené, ale čo sa ďalej posilňuje a čo sa musí posilňovať. V rámci Smart Specialization, a dal som to do svojej prezentácie, pretože e, pôvodne sme prizvali aj experta, ktorý by pohovoril o technológiách, ale bohužiaľ sa nemohol zúčastniť. Takže ja chcem len povedať, že je, kladieme tu zvlášť dôraz na kľúčové technológie a to vidíte na priesvitke. Ktoré sú to? Nuž, e, informačné technológie, IKT. To je jedna z kľúčových technológií a e, ja to tu v definícii e, nemám, ale tieto sú naozaj katalizátorom pre rast malých a stredných podnikov, aká je úloha e, pri modernizácii. Teda naozaj v súčasnej, v súčasnej situácii treba inovovať. Hm, Christian Saublens vám o tom ďalej podrobnejšie pohovorí. KEPS sú kľúčové pre regionálny rozvoj. Ale ich podpora nemôže byť limitovaná len na výskum a vývoj. Takže v, v ďalšom programovacom období sme umožnili, aby sa začalo pracovať s KET, aby teda malé a stredné podniky mohli s nimi pracovať, aby, aby sa dostali bližšie k trhom, aby sa mohli, mohlo pracovať na testovacích metódach a je to v nariadení a v súčasnosti spolupracujeme veľmi úzko s DG Competition a zakotvili sme to aj e, v našom materiáli, že existuje e, ujednanie a síce, že je dôležité aj z pohľadu štátnej pomoci, aby sme nekladli nejaké obmedzenia a brzdy e, pre zavádzanie KEC, aby sme teda nestracali náš podiel na trhu voči Ázii a dôle, aby dôležité veci zostali naozaj v Európe. Ďalšia, ďalší prvok, vonkajšia spolupráca s, ďal, s inými regiónmi. Kľúčové slovo je terito, európska teritoriálna spolupráca. Stratégie pre inteligentnú špecializáciu nie sú len e, nie sú len špecializácie vnútri regiónov na to, aby sa spolupracovalo, na to, aby sa budovali platformy len v rámci platformy za účelom lepšej inovácie, lepšej e, konkurencieschopnosti, ale je to aj o budovaní e, kritickej masy naozaj, aby sa aj vedomosti dostávali do regiónov. Nie každý región je dobrý vo všetkom. E, Samozrejme, vždy tu bude konkurencia medzi regiónmi, ale ide o to, že by, sme, že by tá koordinácia mala byť štruktúrovaná a naozaj, aby sme mali pred sebou strategickú víziu, ako by sme mohli vybudovať konkurencieschopné klastre, ako prepojiť jednotlivých aktérov v rámci regiónov, ako na to využiť aj smart specialization. E, budovanie platformiem je dôležité, prepojenia na to, jednotlivé prepojenia, to je dôležité, aby sme vedeli, o čo ide. A inovačné partnerstvá. Regióny zohrávajú dôležitú úlohu a my dúfame, že členské štáty a príslušné programovacie výroby, výbory pochopia a že naozaj to vezmu do úvahy treba posilniť podporu e, medziregionálnemu budovaniu klastrov a naozaj treba zapojiť do toho aj súkromných aktérov. Tie klastre musia byť konkurencieschopné. My vydáme neformálne usmernenia programovacím výborom a budeme to riešiť, ale skutočne ide o e, tému ktorá sa bude ďalej rozpracovať. Chcem ešte zdôrazniť, eh, bottom-up process, teda proces z dola nahor, pokiaľ ide o identifikáciu budúcich domén a vznikajúcich príležitostí na rast. A toto je veľmi dôležité. Prioritizácia by, eh, by, nemal, by, by nemala byť len v rukách eh, verejných orgánov teda to, že v rámci verejnej správy, len v rámci verejnej správy sa rozhodne, kde je potenciál. Samozrejme, ten proces mal byť interaktívny, mal byť do toho byť zapojený aj súkromný sektor, e, akademická obec, teda e, vedecké ústavy, e, aby títo všetci boli zapojení do toho, aby sme sa všetci dopracovali k ku konsenzu, aby sme to robili na základe spoločnej vízie. V opačnom prípade, e, ak teda nebude spoločná vízia, e, tak vieme, že to financovanie je obmedzené a skutočne ich treba veľmi dobre využiť. A v tom zmysle smart specialization môže byť e, špecifickým prístupom so zameraním na jednotlivých partnerov, cieľom ktorého, procesom, cieľom ktorého bude teda inovácia a diverzifikácia sektorov. Treba si tam, naozaj je tam veľmi potrebné aj politiky koordinovať. Treba myslieť na vedecký výskum, priemyselnú politiku, rozvoj vidieka, e, pra, politiku pracovného trhu, polit, environmentálnu politiku. Všetky tieto politiky treba skoordinovať nie je možné, aby stratégie e, rozvoja boli nakoncipované v jednom, na jedn, v jednom od, v rámci jedného útvaru bez konzultácie s kľúčovými aktérmi. Nuž a ešte chcem zdôrazniť meskú dimenziu Bohužiaľ, naši kolegovia z Útvaru pre mestský rozvoj sem dnes nemohli prísť. My sme sa pokúšali ich pozvať, ale e, bohužiaľ sú veľmi zanepráznení e, pokiaľ ide o ďalšie spisy, takže bohužiaľ ja e, sľubujem, že im odovzdám, že, že teda sľubujem teda, že im odovzdám odkaz, respektíve, že ja budem môcť dnes pohovoriť o tom, čo by oni Ehm, mali tu prezentovať. Takže tento koncept sa uplatňuje na regióny a je veľmi významný pre mestský rozvoj. Ehm, e, teda mestá sú základom vedomostí aj pre okolité regióny. Mestá môžu dosiahnuť tieto rozvojové ciele a naozaj môžeme sa k tomu dopracovať. Aj v otázke pridelenia zdrojov najmä čo sa to týka priemyselných miest. Už e, z čas e, iniciatívy e, mestských spoločenstiev komisia propagovala dobrú integráciu nielen v otázke inteligentnej špecializácie, ale aj snažila sa zabezpečiť plnenie ďalších úloh, aby mesta sa vrátili, postavili na nohy. Týka sa to znevýhodnených mestských častí a podobne. Mestské oblasti sú veľmi komplikované. Tam je koncentrácia problémov a príležitostí. A mestské orgány musia posilniť strategickú plánovaciu kapacitu a preto inteligentná špecializácia môže byť nápomocná z hľadiska metodiky a nástroja, ktorý umožní posilniť plánovaciu a programovaciu kapacitu a byť hybnou silou hospodárskych e, transformácií a zmen e, v e, mestách. Vyzývame členské štáty, aby uplatnili integrovaný prístup, avšak ne, teda nabadáme mesta, aby vypracovali inteligentné stratégie ale nechceme ich zmiasť a treba si uvedomiť, že inteligentná špecializácia je v prvom rade určená regiónom, ale pokiaľ mesta, hlavne veľké mesta, to chcú využiť ako nástroj, e, to len uvítame. E, e, konštatujeme, že existuje značná koherentnosť a synergie medzi tým, čo robíme konkrétne pre mestské oblasti a to, čo sa snažíme dosiahnuť z hľadiska e, lepšej inovačnej stratégie na regionálnej úrovni. Aby som to zhrnul a ukončil, e, e, inteligentná špecializácia je metodológiou, ktorá sa osvedčila pre regióny, ale môže sa osvedčiť pre priemyselné mesta a vidiecké mesta. Čím sa v súčasnosti zapodeváme, to vám ukážem na ďalšej priesvitke. Spolupracujeme s viacerými E, regiónmi veľmi e, e, pragmaticky, intenzívne a tým sa to odlišuje od minulosti. Na platforme inteligentnej špecializácie, ktorú sme rozbehli pred dvomi rokmi, vidíte tu, že máme viac ako 100 regionov. Tu mi červené svetelko naznačuje, že niekto musí hovoriť pomalšie, pravdepodobne vy. Ospravedlňujem sa, pani predsednička, ale nechcel som vás príliš dlho zdržať. V podstate som takmer skončil. Veľmi rýchlo vám ukážem tieto priesvitky, aby ste videli, ako sa veľmi snažíme e, oživiť uplatnenie stratégií e, inteligentnej e, špecializácie s tým, aby sme to zavedli aj pre budúce obdobie. Čo všetko umožňuje táto platforma? Máme viac ako 100 regiónov, niektoré členské štáty sa prihlásili, aktívne spolupracujú a táto platforma je v IPTS a je to spoločný výskum, spoločné e, výskumné centrum, to je ďalšie generálne riaditeľstvo regi, regi. Organizujeme expertízy, pomáhame robiť analýzy, zhromažďovať údaje, je tu odborná príprava, dávame k dispozícii odborníkov pre e, expertné posúdenie. Týchto posúdení sme mali, mali pomerne veľa 58 zmluv, e, keď naši experti e, cestujú do regionov, e, robia pohovory a robia predbežné hodnotenie týchto regionálnych inovačných stratégií a v niektorých prípadoch pomáhajú členským štátom zradiť správne orgány, ktoré dohľadajú nad inteligentnou špecializáciou. Usmernenie tu sú rôzne e, usmernenia, príručky a celá rodina týchto príručiek, ktoré sú venované jednotlivým tematickým oblastiam napríklad prepojenie vysokých škôl a regionálneho rastu, e, ďalšie e, príručky kultúra a inovačné odvetvia E, e, príručka pre e, vysokorýchlostný internet, pripravujeme ďalšiu príručku aj pre inovácie. Takže z hľadiska príručiek výmeny osvedčených postupov, ako to treba robiť, myslím si, že sme sa pomerne dobre pripravili na budúce programovacie obdobie. A naozaj dúfam, že myšlienka inteligentnej špecializácie sa prepracuje do terénu e, a bude sa využívať ako hybná sila priemyselnej transformácie, najmä v bývalých priemyselných regiónoch. Treba si zobrať ponúčenie z minulosti, e, z toho, čo sa nám podarilo, menej podarilo. Pripravili sme sa na to a budeme vedieť podporiť aj e, úsilie v tomto smere do budúcnosti. To by bolo asi všetko a mm, potom by som uh, urobil priestor pre ďalších rečníkov. Ďakujem veľmi pekne. Predsednička, ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Ospravedlňujem sa za to, že som, som nepredstavila Krišena Soblinca, eh, predstaviteľa eh, eh, Európskeho združenia rozvojových agentúr. Máte k dispozícii čas, e, to, koľko potrebujete. Dúfam, že sa zmestíte do 10-15 minút. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem e, vážne poslanci za toto pozvanie. Chcel by som poskytnúť niekoľko myšlienok. Mám e, zhruba 10-12 prísvitok, takže zmestím sa do 10 minút tri veci. A aký je nový kontext priemyselných podnikov v súčasnosti, aké sú výzvy z hľadiska inovácií v regiónoch, najmä e, pre priemysel a či potrebujeme nejaké nové podporné služby na e, pomoc podnikom. A naozaj je tu taká príručka v tomto smere. V súčasnosti vo všetkých odvetviach vidíme e, fragmentáciu reťazca vytvorenia hodnoty, výskum, produkcia, sa môže umiestňovať kdekoľvek, avšak regióny potrebujú e, vytvárať dobré aktíva s tým, aby e, vedeli si udržať e, alebo získať podniky. Takže ak chceme napríklad mať výskum v našom regióne, treba uplatňovať určité nástroje, nielen inovačné, demonstračné a podobne. Treba sa venovať aj e, majetku aktívam e, regiónu, predovšetkým ľudským aktívom, ale príslušným finančným službám, sociálnemu kapitálu, ktoré je k dispozícii v regióne a treba to všetko mobilizovať na naplnenie našich cieľov. A predstava e, inteligentnej špecializácie je veľmi dôležitá, pretože sa sústredí na to, čo viete robiť najlepšie. Druhá vec, to je sendvičová teória. V súčasnosti máme tri druhy spoločností, ktoré pracujú v nejakých e, e, e, podsektoroch, pretože majú e, dobrú značku, majú nízke náklady. Sú e, e, spoločnosti, ktoré sú niekde uprostred. Túto presvedku som urobil pred dvomi rokmi a Peugeot by som mal asi posunúť do stredu. E, Audi a BMW dať e, hore, ale v každom prípade to isté môž, môžeme robiť v regióne e, hore, môžeme dať Bavorsko alebo Cambridge e, dolu nejakej regióny z juhu alebo Valonsko, Midlands, mm, e, či títo regióny uplatnia špecializáciu alebo dokážu konkurovať v budúcnosti za použitie e, e, nejakých miestnych štandardov. Toto všetko musia reflektovať podporné služby, ktoré budú vedieť poskytnúť e, podnikom. Veľkou výzvou Európy je to, že veľa prostriedkov venujeme výskumu, ale dostávame pomerne e, e, malý e, výsledok z hľadiska sektorov v nových odvetiach. Nanotechnológie, biotechnológie, solárne technológie. Európske podniky nemajú až tak veľa patentov v tomto smere, zatiaľ čo veľa vynakladáme na výskum. Čiže treba premostiť túto medzeru s tým, aby sa to robilo aj na úrovni regiónov, najmä v oblasti finančníctva a komercializácie výsledkov výskumu. Na tento účel treba e, e, na regionálnej úrovni e, pozrieť sa na reťazok, reťaz presunu informácií z výskumu na trh. Veľmi veľa sa zverejňuje o, vedomosti, o vedomostiach. Snažíme sa naše znalosti chrániť, ale tu vyvstávajú dve otázky kto hodnotí e, potenciál e, vytvorených znalostí, toho, čo vytvárajú výskumníci, jednak z hľadiska e, trhov alebo malých a stredných podnikov na miestnej úrovni, ktoré by buď vedeli riadiť inovačný proces alebo observovať jeho výsledky. Ďalej, či to poskytneme vo forme otvorenej informácie alebo duševného vlastníctva, či to budeme licencovať. My sme viedli diskusiu s viacerými regiónmi a regióny si uvedomujú, že častokrát im chýbajú určité možnosti, určité aktíva a že treba sa viac snažiť v tomto smere. Ďalší problém, ako si uvedomiť proces e, objavenia e, e, podnikateľských príležitostí na úrovni regionálnej inteligentnej špecializácie. Vedeli by ste mi e, povedať, ktoré 10 e, podnikov vo vašom regióne investovali do robototechniky, nanotechnológií, či už preto, že to e, využívajú vo výrobnom procese, alebo predávajú. Vedeli by ste spomenúť 10 takých malých a stredných podnikov, ktoré pracujú v tradičných sektoroch a použili kľúčové umožňujúce technológie, o ktorých hovoril Klaus, alebo e, ktorí e, veľmi aktívne získavajú takéto technológie z iných zdrojov alebo e, v odvetví neobchodovateľných tovarov a služieb. Či sa zvýšila produktivita? Či viete poukázať na podniky, ktoré majú možnosť poskytovať profesionálne služby, či už počiatočný kapitál práva duševného vlastníctva? Viete poukázať na podniky, ktoré majú inovačných pracovníkov alebo e, e, e, vedia nakúpiť technológie na podporu služieb. Lebo títo podniky sú najdynamickejšie vo vašom regióne. Tu sme chceli poukázať na to, že v súčasnosti, ak máte klasterovú politiku, je lepšie investovať do interklasterovej spolupráce. Pretože napríklad máte nejaký klaster IKT, ale e, v súčasnosti to je kľúčová technológia pre viaceré e, e, sektory a treba, aby tu bola určitá interakcia a nie izolovanosť. Klaus už hovoril, že treba ísť smerom interregionálnej spolupráce. Nemôžete sa tvoriť, že v jednom regióne existuje 20 svetových klastrov. Treba taktiež e, vedieť segmentovať malé stredné podniky v regióne. E, e, mám tu aj podrobný zoznam, ale chce, treba spohybniť určité mýty. Počúvame o tom, že malé stredné podniky zabezpečujú hospodársky rast a pracovné miesta. Nie je to tak. Iba niektoré z nich to robia. Vieme, že 75 podnikov neprežije viac ako 5 rokov to znamená, že nejde o všetky malé a stredné podniky, ktoré to zabezpečia. Treba sa sústrediť na určité množstvo malých a stredných podnikov, nie na všetky. Okrem toho, eh, mnohé eh, vyšozemné celky si myslia, eh, že je to zdroj e, vedomosti. Aj Klaus hovoril o tom, že inovácie, e, e, nie vždy to tak existuje, inovácia služieb, dizajnu, dokonca aj existujú inovácie životného štýlu a vytvárajú sa nové siete. A takisto je možné robiť inovácie v oblasti verejných služieb. Koľko existuje fórem inovácií, napríklad na tejto ulici v Kodani? Keď sa porozprávate s týmto chlapekom, zistíte, že nemá záujem eh, o uvedenie svojich výrobkov na trh. A to je jeden z problémov podnikania eh, v regióne. Tento človek predáva eh, svoje výrobky a nie je možné zabezpečiť dostatočnú konkurenciu. Aké podporné služby potrebujeme, aby sme ich ponúkli malým stredným podnikom, dokonca aj veľkým podnikom. Ak chceme e, e, zvíteziť, treba e, zvíteziť nad určitými subjektmi a z hľadiska služieb finančnej podpory podpory e, treba e, poskytnúť e, podnikom buď hotové prostriedky alebo ich ekvivalent, takisto možnosť získavať znalosti, potom môžeme sa prepracovať k informovanosti, coachingu, získavanie informácií o technológiách alebo trhu, prípadne treba sa sústrediť na ľudskom kapitále podnikov. A existujú rôzne finančné nástroje, dlhové nástroje, mm, akcio, akcie. Takisto mm, mm, je tu určitá štruktúra. Hovorí sa, že e, trh kapitálu zlyhal. Nie je to celkom e, e, pravda. Treba si uvedomiť, že ak určité nástroje sú príliš rizikové, netreba do nich investovať. A potom je možné poskytnúť iné podporné služby, uverenie koncepcií, E, demonstračné prototypy, konzultačné služby s tým, aby podnik, e, podnikateľ, keď bude e, sa rozprávať s investorom, bol na to dobre pripravený. Čo ešte treba zdôrazniť? Existuje 30-40 kníh napísaných na tému, ako vytvoriť silikonové údolie, nanoúdolie a podobne. Ale je málo kníh, ktoré jasne e, e, povedia, že e, takéto vynikajúce služby region nevytvorí, ale dokáže využiť to, čo už existuje s tým, aby sa zabezpečil tok informácií z jedného regiónu do iného. Treba vychádzať z aktivít ľudí. Máme aj určité programy, napríklad Marie Curie, Erasmus, E, e, bol som na jednej konferencii e, a tam sa položila otázka, či máte ľudí, ktorí dostali granty Marie Curie a sa vrátili do vlastného regiónu. Je možné robiť aktivity na úrovni jednotlivých obcí, robiť výstavy, pozývať ľudí do svojich klasterov, využívať nejaké príklady technológií. Existujú klasické aktivity v oblasti transferu technológií, aj tie môžu byť nápomocné. pomocné a napokon je možné sústrediť sa na určitý počet podnikov, ktoré e, e, robia e, všetko na účel exportu. Čoho sa treba vyhybať? Predovšetkým príliš veľké medzery medzi ponukou a dopytom pre podporné služby. Takisto treba sa dívať na transformácie, nie transakcie Častokrát máme rozpočet 1 milión eur a peniaze e, sa vyčerpajú e, s tým, aby sa vyhovelo každému. Ale to je jednoducho transakcia, to nie je podpora e, transformácií. Získanie kapitálu 25 miliónov venčerného rizikového kapitála do regiónu. Čo to všetko znamená? My sa sústredíme e, do značnej miery na organizácie. Častokrát e, sa necháme unašať politickými e, vplyvmi. Venujeme sa teraz horizontu 2020. Pred niekoľkými rokmi to bola Lisabonská agenda. Ale ako sa to zdôvodňuje na regionálnej úrovni, na úrovni odvetví? Častokrát máme iba krátkozratý pohľad a potom je to zložité, keď programovacie obdobie je dlhodobé Príliš sa spoliehame na granty a častokrát eh, chýbajú nám vedomosti v oblasti riadenia. Toľko niekoľko myšlienok, o ktorých by ste mohli premýšľať, ak by som to mal zhrnúť poprvé. Treba sa venovať eh, podstate eh, potenciálu regiónu, treba sa venovať segmentácii malých a stredných podnikov a tých oblastí inovácií, ktoré budete podporovať a treba zabezpečiť balíček finančných a nefinančných podporných služieb. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Lambert van Nistelrooy je prvým rečníkom, nech sa páči. Veľmi stručne eh, eh, stojíme pred eh, rozsiahlou diskusiou iste tejto téme a musíme si to priemyslieť, musíme si to priemyslieť v súvislosti s právou o stratégii pre priemyselné oblasti a Vypočuli sme si si eh, veľa dôležitých informácií o tom, ktoré nástroje môžeme využiť. A ja mám pocit, že eh, výbor regí že mu bola prezentovaná skôr stratégia pre priemysel a eh, samozrejme je to veľmi dôležité a výbor ITRE Eh, naformuloval politiky k inováciám, k inovačnej únii. Takže skutočne ide o integrovaný prístup a môžem vám povedať, že o dva týždne prvá delegácia výboru ITRE ide, ide do Sivilie a my sa nachádzame vo, fázi, vo fáze združovania politík, ktoré pochádzajú z rôznych uhlov, teda pripravujeme to v súvislosti s nadchádzajúcim obdobím. Teda je jasné, že táto inteligentná špecializácia, ktorá sa týka priemyselných oblastí v tomto prípade, je podmienkou, je podmienenosťou pre krajiny, keď budú pripravovať partnerské zmluvy, keď začnú pripravovať operačné programy. Ja mám trošku pochybnosť, či tieto krajiny mm, dokážu za dokážu sa vyrovnať s tým. E, možno by sme mali pomôcť s orientáciou, pokiaľ ide o e, ex ante kondicionalitu a potom v nasledujúcich rokoch urobiť ďalší krok Myslím si, že ide o rozsiahly prístup, ako už bolo povedané aj predtým. A ak sa pozriem na, na, na ten materiál a pozriem sa na to, čo je dôležité, myslím si, že parlament aj kolegovia mali, mali pravdu, keď povedali, že napríklad, e, ja budem len citovať, že i, e, sektor IKT by mal byť e, mal fungovať vo všetkých regiónoch. IKT je naozaj možnosťou a keď sa pozrieme na kreatívny priemysel, keď sa pozrieme, ako, dô, ako dôležitý je a musím povedať, že je veľmi dobré, že parlament zaujal stanovisko, aby naozaj sa takéto investície umožnili. Čiže ide o o kľúčové podmienky pre ďalší rozvoj. Trošku pochybujem o tom, že či v tejto správe sa nám podarí pokryť všetky tieto aspekty, alebo či by sme e, mali zorganizovať ešte jedno za zasadnutie k špecializácii. A všimol som si, že tento rok bude ešte špecifické zasadnutie, teda vypočutie k špecializácii, takže naozaj by sme mali pripraviť túto správu a zacieliť ju na priemyselné oblasti a Možno by sme mali ešte ďalej diskutovať o inteligentnej špecializácii v nadchádzajúcich mesiacoch. Predsednička. Nech sa páči, pán Madeli. Pani Par- Ďakujem pekne mm, Ďakujem za túto prezentáciu. Ja nechcem, aby naše európske regióny sa stali ďalším Silicon Valley to vám hovorím na rovinu. Myslím si, že regióny majú práve špecifickú kultúru, takú miestnu, majú svoje osobitosti, ktoré sú typické pre daný región a vôbec nie je potrebné, aby sme z toho robili nejaké vysoké konkurenčné prostredie, aby sme stali sa absolútne konkurencieschopní a nepriamo, aby sme zničili to, čo z toho regiónu robí ten región, čiže na miestnej úrovni tá miestna produkcia, to, čo je typické. Takže naozaj vám hovorím na, rovo, na, na rovinu, nechcem, aby sa z nich stali Silicon Valley. Ale čo chcem? Chcem, aby naše regionálne politiky reálne presmerovali priemyselné politiky na tie výzvy, ktoré musíme čeliť. Prvá výzva, a to hovorím na rovinu, Európa je naozaj veľmi chudobná na fosílne paliva a jej náklady na fosilné paliva presahujú viac ako 500 miliard eur ročne. Takže teraz sme naozaj e, pred takým medzinárodným e, konkurenčným prostredím, že naše priemyselné e, filiálky na priemyselné odbory, sektory sú naozaj musia čeliť týmto veľkým výzvam. Takže je potrebné, aby tieto naše konkrétne regionálne priemyselné podniky investovali nielen do týchto sektorov nielen na 2-3 roky, ale na 20-30 ročné obdobie otázka klimatického oteplovania nevyriešime ju hneď ani e, otázku energetiky, na to nenajdeme liek hneď, ale musíme nasmerovať tie naše priemyselné podniky takým smerom, aby sme dosiahli tie naše ciele v oblasti napríklad klímy a tak ďalej. Napríklad, pred chvíľočkou ste odprezentovali automobilový sektor, na viacerých transparentoch, alebo teda vy tra, um, slajtoch eh, ste videli, že automobilový priemysel, eh, ktorý eh, produkoval toľko, toľko CO2, tak teraz je to oveľa nižšie, mm, takisto aj mestská hromadná doprava a tak ďalej, že tam oveľa väčšie úspory. Takže, je, takže tie inteligentné úspory, tie inteligentné opatrenia by mali byť zamerané prioritne hlavne na tie inovujúce priemyselné sektory. Ale práve tam treba investovať do ekotechnológií, ktoré v súčasnosti ešte nie sú e, v strede toho záujmu európskych politík. A je to práve ten sektor, ktorý treba rozvíjať. Ďalej, si myslím, že táto priemyselná e, evolúcia alebo revolúcia, ak, e, aby ste to myslím si, že nespomenuli, nie je možné urobiť ju takto. Môžeme priemyselnú revolúciu zabezpečiť len vtedy, keď na regionálnej úrovni najprv urobíme také regionálne diagnostiky podľa toho aj povahy, charakteru daného regiónu, podľa potrieb alebo zvykov regionálneho obyvateľstva, podľa formy zamestnanosti, ktorá tam je, prevažuje a tak ďalej. Do tohto sa treba pustiť. A ja vám kladiem teda nasledovnú otázku. Ak teraz by ste chceli urobiť eh, teritoriálne eh, diagnostiky, aby ste vedeli, aký druh, eh, charakter tohto regiónu tu je, tak to je ten ukazovateľ, ktorý treba zohľadniť, pretože vidiecké regióny nebudú mať tie isté potreby ako mestské regióny a tak ďalej. Takže ktoré sú tie v súčasnosti tie ukazovateľa, ktoré treba vypichnúť a použiť. Myslím si, že každý štát by mal si vypracovať tieto regionálne ukazovatele na základe svojich eh, potrieb a tak ďalej, tak, aby to bolo niečo, čo vytvorí ďalšie pra- pracovné miesta, pretože inak sa nám to nepodarí. Ďakujem pekne. Nikos schýzovalosť. Είναι βέβαια μεγάλη συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική. Ďakujem pekne, toto je veľká diskusia, hlavne v priemyselnej politike. Budem sa snažiť eh, zamerať eh, na eh, tému nášho výboru, ktorom sa hlavne venujeme, a to je teda téma vidieť rozvoja. Máme teda dva modely priemyslu. Máme tradičné typy priemyslov, ktorí čelia všetkým možným problémom a na druhej strane tu máme taký ten model inovujúceho priemyslu, ktorý musí e, čeliť iným požiadavkám. A potom na druhej strane si myslím, že by bolo správne, keby každý región sa mohol vyjadriť, aký by mal byť ten ich model priemyslu, ktorý by bol vhodný pre ich región a ktorý e, podľa, alebo na základe dohody na základe takej spoločenskej zmluvy by mal mať právo zúčastniť sa na tomto rozvoji práve cez takýto konsultačný proces, by sme oveľa lepšie mohli vypichnúť, čo je dôležité pre e, tento miestny rozvoj a takisto aj pre priemyselnú politiku. Pokiaľ ide o, tú tradičný, e, pokiaľ ide o ten sektor tradičného priemyslu, vieme, že sú tu veľmi e, veľké problémy, ktoré majú dva dôvody. Poprvé, tieto typy priemyslu nemôžu byť schopné v tom súčasnom eh, podnikateľskom prostredí, pretože nie sú konkurenciaschopné na medzinárodnej úrovni. A na druhej strane nedosahujú tú úroveň požiadaviek, eh, ktoré mm, sa týkajú oblasti životného prostredia alebo občianstva a tak ďalej. Mnohé teda zatvárajú, pretože nemôžu splniť eh, environmentálne, energetické požiadavky. A na druhej strane by sme mali mať však strednodobú politiku, kto by každý región pomohol práve takýmto priemyselným podnikom sa transformovať, aby to nemalo dopad na environmentálne mentálne otázky, takisto aj na spoločnosť. Takže je potrebné naozaj zabezpečiť niečo, nejakú medzifázu k týmto inovačným eh, priemyselným podnikom. Takže tie inovačné by mali tie svoje ekonomické štruktúry prispôsobiť e, svojim požiadavkám v oblasti európskej legislatívy. A spomeniem ďalšie príklady, aby som to vysvetlil. Napríklad e, na európskej úrovni hovoríme o efektívnom využívaní prvotných súrovín, tých základných súrovín. To znamená, že musíme zdôrazniť lepšie využívanie prvotných e, surovín a ich čo najlepšie využitie a nie e, aktivity v rámci ťažobného priemyslu, pretože môžeme mať aj iné druhy ťažobného priemyslu alebo ťažby, bez toho, že by sme otvárali zem, že by sme kopali tunely a tak ďalej. Môže to byť priemysel, ktorý napríklad bude recyklovať. V mnohých sektoroch to už e, existuje. Je to oveľa lepšie, ako kopať nové jamy a využívať tieto prvotné súrovny, ktoré nadalej sa nemôžu recyklovať. Na druhej strane Máme tu vlajkové lode v rámci európskej politiky. Chceme, aby sa zlepšila situácia vzhľadom na dodržiavanie eh, environmentálnych otázok a je potrebné eh, napríklad aj eh, lodný priemysel aktualizovať a prispôsobiť týmto požiadavkám. Preto aj napríklad inovačný lodný priemysel by bol taký, ktorý by mohol znížiť emisiu CO2, pretože vieme, že emisie paliu v rámci lodného priemyslu by mohli byť znížené, mohli by zo strednodobého a dlhodobého hľadiska pomôcť tomuto priemyslu, aby dokonca tento priemysel neprodukoval emisie CO2 keby používali také energetické zdroje, ktoré by mali nízke e, emisie CO2 a takisto sa treba zamyslieť aj nad e, tými výsledkami, ktoré v rámci výskumu na jednotlivých univerzitách eh, sú zabezpečené, pretaviť to do ich využívania v priemysle a treba eh, zvýšiť aj prepojenia medzi ostrovnými častiami a pobrežnými oblastiami. Mali by sme zohrávať veľmi dôležitú úlohu eh, v týchto oblastiach mali by sme prepojiť tieto jednotlivé aktivity, aby každý región mohol čo najviac využiť ten svoj kapitál, tak sociálny, ako aj environmentálny, aby sa dodržiavala la, e, uh, taká tá osobitosť alebo individualita jednotlivého regiónu. Myslím si, že toto by malo najviac pritiahnuť našu pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz má slovo Jan Olbricht. I have a... Ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne chcem sa spýtať, či by sme mohli dostať dokumenty v digitálnej forme od rečníkov. E, po druhé, bolo by možné, aby sme si, aby sme si zostavili pre výbor nejaký slovník akronymov. Možno, že ja patrím k menšej skupine, ktorá nepozná všetky akronymy, ale keď sa pozriem na taký väčší obraz, možno viem dva či tri a uh, um, neviem všetky tieto skratky a veľa, preto aj možno nerozumiem tomu, čo sa hovorí. Myslím, že potrebujeme ak keď diskutujeme o e, inteligentnej špecializácii, pod, tam je celý rad skratiek a naozaj by, ma, by nás zaujímalo, čo tieto skratky znamenajú. Po tretie, e, je tu nebezpečenstvo, že inteligentná špecializácia, ako aj inteligentné mestá bude z jednej strany veľmi zaujímavou analýzou, bude, veľmi zaujímavou, bude z toho veľmi zaujímavá správa a uvidíme tam špecifika nového prístupu, ale na druhej strane ehm, ehm, to len ukáže, že naozaj tam budeme musieť, že naozaj to bude musieť byť všetko veľmi dobre riadený, riadené. Systém by sa mal prispôsobiť. Otázka znie je, e, je to dobre riadené alebo nie? Často počas verejných diskusí vidíme, že smart znamená dobrý. A ja si myslím, že čo je tu naozaj potrebné, je ukázať, v čom tkvie ten skutočný rozdiel v čom je ten rozdiel? Čo, v čom je to iné než predtým? Ja, ja rozumiem platforme pre inteligentnú špecializáciu, ale potrebujeme veľmi jasné vysvetlenie ako zákonodárci. Ja som to, čo chápe, to, to, čo chápe podnikateľská obec, musia chápať aj regióny. Ale dobre, ale ako to pretavíme do právneho textu? Ja som spravodajcom pre IRDF, pre RDF, veľakrát som už počul o inteligentnej špecializácii. Chcem sa spýtať, čo to je? Čo to je v legislatívnej podobe? Možno to bude, možno to bude riešiť cestou vykonávacieho aktu. Dobre, ale alebo bude to dnes bude to, bude, bude to tak, ako bolo povedané ráno, teda návrh, usmernenia, platforma, prvý pilier, inteligentný a tak ďalej. Takže je to konkrétny prvok. Ja rozumiem tomu, čo za tým stojí, ale pokúšame sa to pretaviť naozaj do konkrétneho právneho textu a e, bude to v sebe viazať nejaký povinný prvok, pretože ak nie, tak e, nás čakajú platformy, zaujímavé platformy na výmenu skúseností, áno, ale ja napríklad viem, že existuje e, aktivita pre inteligentné mesta. Dobre, ale aký bude ten výsledok? Vyjde oznámenie, áno, ale e, ako to bude vyzerať pre štrukturálne fondy? Prepačte, že, že to možno znie je banálne, ale mohli by ste nám prosím vás vysvetliť, kde to nájdeme v tom právnom texte. Ďakujem veľmi pekne. Pán Majka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, nechcel som pôvodne vystúpiť, ale vlastne tá prezentácia ma k tomu istým spôsobom vyprovokovala. Možno by som začal, začal takým príkladom. E, v roku 1999, e, keď som nastúpil do funkcie primátora v mojej krajine, tak som sa snažil zapojiť univerzity do všetkých oblastí e, života mesta. Či to bola oblasť energetiky, územného plánu alebo všetkého samotné univerzity by do toho sa nezapojili oni, oni majú ten obrovský potenciál vedomostí ale samotného nevedia využiť to znamená musí byť niekto kto tým univerzitám povie že tento potenciál využijeme takto a takto čiže súhlasím s tým že potrebujeme istý stupeň manažmentu a musíme ho zapojiť do každého, do každého regiónu. E, Vaša stratégia, ktorú ste dnes predniesli, má podľa mňa využitie nielen v priemysle, ale aj pre iné oblasti regionálnej politiky. A otázka je, ako vytvoriť e, alebo ako využiť vaše analýzy v praxi. Ak to zostane len pre úzky okruh poslucháčov, to nestačí. To znamená, súhlasím s tým, ako to pretaviť aj do legislatívy alebo do toho, aby sme to tým regiónom nejakým spôsobom dali, že takýmto spôsobom to treba robiť Čiže aj ja mám pochybnosti, či sa dokážu jednotlivé regióny naplno zapojiť. Čo urobiť preto, aby sa zapojili a to vymyslíme, tak myslím si, že to je presne to, čo, čo potrebujeme. Ďakujem. Eh, Grazie Presidente. Io ho Ďakujem pekne, e, pani predsedajúca. Ja som veľmi ocenil tú štúdiu, ktorá tu bola odprezentovaná v rámci kontextu tejto témy. Myslím si, ale keď budeme mať určité obmedzenia, určité hranice, tak ako to bolo odprezentované prílišnej teoretickosti tohto prístupu, tak sa nič nepodarí zrealizovať. E, mali by sme E, to zaviesť do toho kontextu, ktorý zažívame v súčasnosti, napríklad vypracovanie e, nariadenia alebo nejakej normy, na ktorej sme začali už pracovať pre nás, to už je ten konkluzívny záver. Malo by to byť e, práve prepojené s tou štúdiou, ktorá tu bola odprezentovaná. Pretože ak to nepretavíme do praxe, do tej legislatívnej normy, tak ten spis ako tá záležitosť potom už bude prekonaná, kým sa k niečomu takému dostane. Stále to zostane v tej teoretickej úrovni proste. A takisto si myslím, tak ako to hovoril fan Nistelrooy, že musíme naozaj to pretaviť do tej reality jednotlivých osobitostí e, regiónov, ako vypracovať niečo len všeobecné. Mali by sme práve tieto osobitosti e, prepojiť a ja si teda myslím, že by sme sa mali vrátiť v rámci tejto témy troška vzad a snažiť sa všetky tieto charakteristiky, všetky tieto relevantné dopady štúdie zakomponovať do tej našej práce tak, aby to naozaj bolo pretavené do reality, do skutočnosti, do konkrétnych výsledkov. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než odovzdám slovo našim expertom. Dovolte mi povedať v rámci prvého záveru, je, že naozaj potrebujeme ešte ďalšie zasadnutie, kde sa bude podrobne diskutovať o tomto úsilí Európskej komisie. Ehm, naozaj ehm, budeme diskutovať o tom, ako, ako sa regióny majú pripraviť na spustenie tohoto nového procesu inteligentnej špecializácie a ja by som chcela ešte e, položiť otázku. Môžete nám objasniť, e, čo ako komisia teraz pripravuje vlastne ako postupuje teraz, pokiaľ ide o pripravenosť regiónov na inovácie a inteligentnú špecializáciu. Či to, čo to či to vnímate ako tvorbu systému, alebo či to vnímate ako budovanie kapacít regiónov na to, aby mohli teda čeliť tomu, čo na nich prichádza z globálneho kontextu. kontextu. Takže tie inovácie sú dôležité aj vzhľadom na vstup nových, nových aktérov do globálnej dodavateľskej siete. Európa sa opätovne musí pozrieť na svoje inovačné kapacity, na svoje konkurencieschopnosť, čo je vlastne podmienka pre ďalší rast a e, treba budovať e, kapacity regiónov, posilniť konkurencieschopnosť regiónov, ktoré im umožní rast, vytvárať nové zamestnanecké miesta a, a riešiť sociálne problémy. Ide o obrovskú výzvu pre Európu a ja chápem, že nová diskusia na poli priemyselnej politiky um, hovorí vlastne o tom, že regionálna úroveň musí riešiť kapacity, aby sa mohli e, politiky naplňať a aby sa tieto politiky vydali správnou cestou. Treba to riešiť na miestnej, regionálnej e, úrovni a akým spôsobom oni prispejú k regionálnej politike. Takže ja som veľmi povďačná pánovi Gajerovi, že práve túto dimenziu vniesol do našej diskusie, pretože e, za normálnych okolností nediskutujeme o príspevku regiónov k priemyselnej politike a naozaj regióny sa môžu pozrieť na vlastné kapacity, vlastné aktíva a ako môžu využiť svoj vlastný potenciál, kultúrny potenciál, technologický a tak ďalej. Hm, vieme, že je tam celá škála ale ja viem, že to bola užitočná diskusia, ale mám pocit z diskusí kolegov, že skutočne ide iba o samotný začiatok ďalšej diskusie, v ktorej treba pokračovať. A chcem sa vás spýtať, aby ste nám e, odpovedali na otázku pána Obrichta, teda do akej miery potrebujeme právny rámec, teda do akej miery naozaj hovoríme o procesoch, ktoré si nevyžadujú e, právne ustanovenia, pretože sa nachádzame teda v strede na poceste vyjednávaní a ak máte pocit, že potrebujeme e, riešiť na parlamentnej úrovni to, čo bude potrebné v rámci právneho rámca, tak potom máme ešte na to čas, ale ja chápem, rozumiem tomu tak, že ten prístup komisie bol iný a že ide, ide skôr modernizáciu potenciálu ale boli by sme veľmi vďační, keby, keby, keby ste nám to vyjasnili. Možno, že vy, možno, že nám vy na to nebudete môcť odpovedať, že na to budú musieť prísť iní kolegovia z komisie, ale prosím vás pekne, nech sa páče. Takže Klaus a Kristian, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, e, spoločne budeme e, odpovedať s Kristianom, pokiaľ ide o právne súvislosti. Samozrejme, nemôžeme zodpovedať túto otázku mene e, komisára, ale e, vážim si vašu snahu si to vysvetliť. My sme e, vyprac- vypracovali a propagovali inteligentnú špecializáciu a sú tu dva prvky, ktoré ste spomenuli. A to je to novom, aby to bolo určitou povinnosťou s tým, aby sa uplatnila presná, rigidná metodológia nie, že by sme urobili analýzu svod silných a slabých stránok a príležitostí. E, treba splniť požiadavky operačného programu a potom budeme 7 rokov vynakladať, vynakladať prostriedky. Potom ďalší prvok, budovanie, posilnenie kapacít. Keďže sa to stáva podmienkou a, chce, a keď regióny chcú byť dobrými e, žiakmi a plniť e, túto kondicionalitu, e, pokiaľ by to bolo správneho hľadiska eh, mm, mm, mm, povinné, je tu nariadenie a v prílohy tam sú určité odrážky, eh, podmienky, eh, ktoré treba splniť. Nebudem to všetko prečítavať, ale je to určité obmedzené usmernenie, ale na rámec toho, čo sa tu definuje, sme začali e, zverejňovať určité e, strategické usmernenia. Pracujeme so stovkami regionov a prvýkrát e, sa robí porovnateľná expertíza porovnávame to s ostatnými regiónmi, či to urobili správne, či existuje strategický rámec, na základe ktorého sa pripravuje operačný program, ktorý je solidný a čo najlepšie využíva prostriedky. A tento prvok budovania kapacity už sa rozbehol a existujú uh, viaceré regióny, ktoré nie len, že sa prihlasili uh, pre túto platformu, ale spolupracujú s konzultantmi, analizujú všetko, uh, čo sa robilo v minulosti z hľadiska regionálnej stratégie, inovačnej stratégie a porovnávajú to s usmerneniami, ktoré sme zverejnili, spolupracujú s vedúcimi medzinárodnými expertmi. Ak by to nerobili, no takýto hypotetický príklad. Niektoré regióny možno, že nie sú v stave vynaložiť tie prostriedky, ktoré dostanú na účely inovácií. Nedokážu to urobiť e, múdrym, rozumným spôsobom. A preto e, môžu sa poradiť a povedať, čo robiť s inovačnými prostriedkami. A e, vysoká škola, ško, ško, škola povie, že potrebujeme sekvenčný nástroj na analýzu DNA. A niekto povie, a ja potrebujem Ferrari do garaže nejaký stroj možno, že niekoľko rokov bude zastaralý, pretože e, vedecký pokrok e, je veľmi rýchly. E, takže treba sa rozhodnúť, na čo vynaložiť prostriedky, na auto alebo na DNA sekvenčný stroj. Treba vypracovať stratégiu, dohodnúť sa so všetkými zainteresovanými a myslím si, že aj Kristian sa viedri ohľadom ekoinovácií, hľadiska správy a riadenia budeme e, e, ešte o tom e, diskutovať, budeme klasť otázky, lebo si to zaslúži. Téma si to zaslúži. Ešte niekoľko poznámok. Tento proces znamenal zmenu myslenia v regiónoch. Cestujem veľa a uvedomujem si, že aj ľudia o tom vedia. Je to fázový proces a áno, existujú aj možnosti lokálnej diagnostiky príslušných území, e, otázky ekoinovácií, to je prítomné takmer všade. Je to aj e, proces riadenia, ktorý je pomerne dobre popísaný. E, požaduje sa, aby všetci zúčastnení hľadali príležitosti, ale na druhej strane je tu určitý priestor pre regióny Nebudem teraz spomínať konkrétne regióny, ale možno, že e, sa spoznáte v tom. Napríklad e, region požiada e, profesora z vysokej školy, aby robil analýzu svod, aby povedal, čo je dôležité. Iný model, pozvať konzultačnú firmu, ktorá určí 10 priorít, budete o tom diskutovať a znižite počet priorít na 3 alebo 4, aby ste boli v súlade s nariadením. A potom sú regióny, ktoré naozaj zohrávajú úlohu vytvárania e, e, e, šírenia informovanosti, sprevádzkujú web stránku, organizujú konzultácie a potom nejaká konzultačná firma to všetko zhrnie a sformuluje. Existuje aj štvrtý model, ktorý sa môže presadzovať súbežne, nejaký neformálny systém riadenia, a potom nejaký formálny systém, e, ktorý e, e, zahrňa bežných partnerov vyšších územných celkov. Skutočne kritická otázka. Napríklad pri, vypracujeme nejaké dobré, presvedčivé dokumenty. O tom nemáme žiadne pochybnosti. Ale kto bude riadiť, kontrolovať proces implementácie? Toto je tá kľúčová otázka. Ďalší, šiestý krok Treba zabezpečiť vyhodnotenie, eh, hodnotenie dôsledkov a proces stálej adaptácie. Kto to bude riadiť a kontrolovať? Eh, eh, dvor auditorov? generálne rediteľstvo Regio budú mať dostatok pracovníkov, aby vycestovali tam, bude to DG výskum. Toto je otázka. A samozrejme, keď vravím o implementácii, mám na mysli určitú kombináciu politických smerov ak mm, niekto sa domnieva, že problém je klaster alebo vytváranie inkubátorov. E, e, ak budeme e, do toho investovať, nik nás potom neobviní, že sme to, do toho sa nevložili. Treba robiť ešte regionálne spravodajstvo, získanie informácií na regionálnej úrovni. Je to šestročné obdobie, operačný program a počas šiestich rokov potom e, sa nevenuje e, adaptácii na zmeny e, s tým, aby sme vedeli reagovať na nové podmienky, ktorým čelia regióny. A niekto tu sa snažil rozlišovať medzi tradičným priemyslom a inovačným priemyslom. Prepačte, to nie je možné. Dokonca aj tradičné odvetvia priemyslu musíte inovovať, ináč e, zaniknú. To je veľmi jednoduché. Raz ma e, e ustanovili ako odborníka pre e, určitý region, kde hlavným odvetvím je e, E, cestovný ruch. A treba si uvedomiť, že aj tam bez inovácií e, sa všetko stratí. Alebo v oblasti e, riadenia energetiky rozbehol sa pilotný projekt v spolupráci s hotelmi a tam sa podarilo znižiť náklady, náklady o 12 iba opatreniami na riadenie spotreby vody. Viete, to je veľká konkurenčná výhoda a ďalšia vec, vytvoriť e, klaster s tým, aby miestni e, producenti potravín e, začali dodávať potraviny hotelom. V tom spočíva možnosť inovácií. To nie je inovácia technológií, to môže byť inovácia v oblasti služieb technológií a potom samozrejme tomu treba venovať viac finančných prostriedkov ako v minulosti. Ďakujem pekne, pán Gajer. Chcete to nejako odkomentovať? V prvom rade by som chcel e, poďakovať autorom tejto štúdie za e, ich prezentáciu. Mali sme, e, postarali ste sa o veľmi zaujímavú diskusiu. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam za príspevky. Myslím si, že e, teraz mám problém, čo urobíme e, s touto stratégiou, čo urobíme u seba domov. Sme všetci regionálni politici. E, a pán Olbricht hovoril tiež o dvoch kategóriách. Teraz, čo všetko treba urobiť, či už formou legislatívy, alebo prípravy programov? A teraz premyšľam o tom, ako e, vytvoriť tento, vyvinúť tento proces, e, v čom spočíva úloha e, výboru regií. Ako musíme pretaviť to, čo bolo napísané do konkrétnej politiky. Musíme o tom premýšľať. A musíme sa nadalej zapodívať touto témou. To je potrebné a aj pani predsednička Hübnerová tiež e, e, povedala niečo v tomto smere. Chcel by som e, navrhnúť nášmu výboru, aby sme v tejto zložitej strategii inteligentnej špecializácie pre európske regióny, aby sme premyšľali o tom, aké to konkrétne vytvoriť. To by boli e, určité e, východiska e, pre zohľadnenie potrieb potreb určitých regiónov, napríklad ťažobného priemyslu, musíme vytvárať regionálnu špecifickú stratégiu. Keď si predstavím mapu Európy E, určité regióny, ktoré sa tu spomenuli, e, niekedy sa nedostávajú do tejto sieti. To sa môže samozrejme zmeniť, ale e, tie myšlienky, ktoré tu odzneli počas diskusí, budem sa snažiť zapracovať do svojej správy z vlastnej iniciatívy, aby sme naozaj viac zdôraznili túto inteligentnú špecializáciu pre priemyselné regióny a premysleli o tom, e, čo dokázala robiť regionálna politika e, z hľadiska pridelovania prostriedkov alebo legislatívy. Čo to všetko bude znamenať? Samozrejme, nebudeme teraz o tom hovoriť dnes, pretože sme pod časovým e, tlakom, ale som veľmi povďačný expertom za tieto porúčania a budem sa venovať tomu vo svojej správe ako predsadzovať túto stratégiu v regiónoch, v regiónoch, ktoré majú svoju špecifickú e, situáciu. Komisia navrhuje určitú metodiku, čo je dobré. Môžeme rozmýšľať o nejakých analytických centrách, centroch alebo e, vysokých školách, ktoré budú napomocné a potom aj v otázke politiky musíme uh, premyšľať. Tento proces sa určite oplatí e, zrealizovať. E, musíme e, to robiť spoločne s ďalšími odborníkmi z parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Nemusíme vo výbore urobiť žiadne rozhodnutie. Očakávame, že pán spravodajca predloží nejaký pracovný dokument o svojej správe na ďalšie zasadnutie výboru. Uzatvorím tento bod a Markus bude pokračovať.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 dann haben wir zunächst ein... A teraz ideme na ďalší bod. Nejaká poznámka k programu? Nech sa páči. Grazie, prezidente, proprio sull'ordine... Ďakujem pekne. Eh, my sme totiž to minuli viacej času, ako sme si naprogramovali pre túto cestovnú mapu, takže ja musím nahradiť kolegu Toilera, pokiaľ ide o vzťahy so skupinou ALDE, pokiaľ ide o otázku absolutória. Takže chcem vás poprosiť, keby sme mohli zmeniť program schôdze, pretože potom musím ísť inde, pretože som si už naprogramoval iné zasadnutia. A takisto je tu aj kolega Olbricht prítomný, ktorý je tiež spravodajcom, takže myslím si, že to by nemalo spôsobovať žiadne problémy. Ich verstehe. Chápem vašu požiadavku. Aj pán Obrecht je tu prítomný, ale máme teraz prítomného spravodajcu a tieňových spravodajcov. Nemôžeme to zmeniť, takže predsa len budeme postupovať podľa poradia, postupne, tak ako je to e, e, e, upravené podľa programu aj, chápem, že pán Albrecht má čo povedať, aj ostatní majú legitímne požiadavky, takže pôjdeme podľa programov. A Albrechtová správa bude ako prvá. Po írskom predsedníctve teda e, vypočujeme si pána Albrechta s jeho správou. Takže bod e, programu číslo 6, len malá poznámka. Nepochopil som celkom dobre, takže urobíme to moju spravu pred alebo po, teda alebo až popoludní. Celkom dobre som to nepochopil. After the Directly after the... I hneď potom, ako si vypočujeme írske predsedníctvo dnes odpoludne. Okay, jetzt aber zum... A teraz ďalší bod programu. Európsky fond pomoci pre najodkazanejšie osoby. Pán Omaží, máte slovo. Monsieur le Président, merci. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My sme trošku nabrali meškanie, pokiaľ ide o ten program skôdze, ktorý sme si stanovili, ale ešte bez vášho s vašim dovolením by som chcel odprezentovať e, toto nariadenie, ktoré je veľmi dôležité pre náš výbor. Náš výbor musí sformulovať totižto stanovisko k tomuto nariadeniu, ktoré sa týka fondu pomoci pre tých najodkázanejších, ktorý, ako veľmi dobre viete, by mal nahradiť potravinovú pomoc, ktorá má to ist, ten istý názov. Veľa sme hovorili o tejto otázke na konci minulého roku. Potom, ako bolo prijaté rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, z 13. apríla 2011, ktoré ohrozilo tento program pri jeho samotnej existencii alebo jeho samotnú existenciu. Možno, že kolegovia si na to pamätajú. Bola tu veľká diskusia na plenárke a skoro väčšinové stanovisko Európskeho parlamentu bolo jasné a to, že tento program musí byť stály. Musí byť zabezpečené jeho prežitie od roku 2013, ale aj celkovo definitívne je potrebné, aby bol zabezpečený. E, diskusie na plenárke e, tiež e, ukázali pobúrenie väčšiny europoslancov, ktorí konštatovali, že není možné v kontexte súčasnej krízy v, súčas, v v, pri súčasnej kríze, kde čoraz viacej Európanov sa ocitá na kraji cesty, že nie je možné zrušiť takýto program. A ja sám som sa vyjadril v tomto zmysle, že je to hamba, aby sme hrozili zánikom tohto programu, zatiaľ čo tu máme miliardy e, takých ľudí, ktorí naozaj sa ocitajú na kraji spoločnosti. A teda diskusia potom po tejto udalosti eh, pokračovala, je potrebné aj zdôrazniť mobilizáciu občanov v mnohých členských štátoch, pretože členské štáty, mnohé teda, požiadali Európsku komisiu, aby sa nad tým zamyslela, aby sa zamyslela nad novým nariadením, ktoré by zohľadnilo takisto aj rozhodnutie tohto súdneho dvora Európskych spoločenstiev z apríla 2011. Aby sme pochopili toto rozhodnutie, myslím, že je dôležité pripomenúť, že Európsky program eh, pomoci týmto najodkázanejším osobám bol vytvorený v roku 1987 v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. A chcem to upresniť, pretože eh, je to práve spoločná poľnohospodárska politika, ktorá zastrešovala tento program, ktorá spôsobovala práve problém, niektorým členským štátom, obzvlášť teda Nemecku, ktoré predložilo sťažnosť alebo žalobu pred Európsky súd. Prečo teda tento program bol zastrešený spoločnou poľnohospodárskou politikou? No, pôvodne to bol nástroj, ktorý umožňoval eh, prebytky nasmerovať takým asociáciám, ktoré zabezpečovali distribúciu jedla alebo potravinových balíčkov tým najodkazanejším. A tieto zásoby, ktoré postupne sa strácali vzhľadom na novú trhovú logiku aj v rámci VTO a tak ďalej a Európskej, pardon, Medzinárodnej zdravotnej organizácie. Postupne sa toto pretransformovalo na finančný príspevok, ktorý bol približne v podobnej hodnote a preto práve toto postihlo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, e, túto, túto formu finančnej pomoci a vzniklo to práve, tá, potom vznikol ten rozkol medzi tou praxou a medzi tou právnou úpravou EPAD a práve preto aj niektoré štáty, hlavne Nemecko, predložili túto žalobu. Na základe rozsudku súdneho dvora tento program ktorý od roku 2012 mal ukončiť, byť ukončený a na základe teda aj tej občianskej mobilizácie alebo mobilizácie občania a takisto aj postoje Európskeho parlamentu členské štáty sa rozhodli, že potrebné nájsť politické riešenie iného druhu. Prvé politické riešenie bolo následovné. Predlžíme až do roku 2013 tento program a druhé riešenie bolo následovné. Je potrebné nájsť alebo vymyslieť takú právnu úpravu, ktorá by, zohľa, ktorá by zohľadnilo eh, práve toto rozhodnutie súdneho dvora a to je to, čo vám tu dnes predkladáme. Chcem priťahnuť vašu pozornosť, pozornosť mojich kolegov na jeden bod, ktorý je naozaj veľmi špecifický a veľmi dôležitý pre náš výbor. A to je otázka právneho základu, na základe ktorého sa bude vytvárať tento nový Fond Európskej pomoci a článok 175 zmluvy článku 18 zmluvy, ktorá sa týka ekonomickej, sociálnej a územnej kohezie. A chcem teraz citovať dopadovú štúdiu Európskej komisie, ktorá upresňuje, že princíp, hlavný e, nástroj pre podporu zamestnanosti a boje proti chudobe je šírenie inklúzie a takisto a za týmto účelom vytvorila tento Európsky fond. Táto e, právna analýza ukázala, že je potrebné mať e, zvlášť nástroj vzhľadom aj teda na článok 162 nariadení o EFS, e, potrebujeme zabezpečiť podporu zamestnaneckých miest, ako aj mobilitu pracujúcich a teda, ako náhle to bude odôvodnené na základe článku 174, ktorý stanovuje šírenie harmonického rozvoja všetkých ľudí a článok 175, ktorý má e, ustanovenia, ktoré sú osobitného charakteru mimo štruktúrálnych fondov. Ak som teda citoval tento článok, bolo to kvôli tomu, aby som zdôraznil, ako táto správa je veľmi dôležitá pre náš výbor, pretože sa nachádza v tom kontexte koheznej politiky, ktorým sa venujeme. A práve preto si myslím, že náš výbor by mohol byť gestorským výborom pre túto otázku. Ja som si poznamenal e, tú reakciu zo strany sekretariatu, ktorú som obdržal a e, takisto aj e, zo strany posilneného partnerstva, ktoré by malo byť implementované spolu s výborom pre zamestnanosť. Ale myslím si, že my sme tu preto, aby sme sa venovali práve cieľom regionálnej politiky a tuto to s padá. Pokiaľ ide o teda toto nové nariadenie, ktoré nám je predložené, myslím si, že je potrebné predovšetkým ten problém vidieť z rozpočtového hľadiska, pretože prostriedky, ktoré sú vynaložené na fond, aspoň nám hovoria, budú predstavovať 2,7 miliardy eur na roky 2014-2020 a účasť členských štátov bude e, pokrývať 15 e, týchto národných programov, 85 bude poskytované zo strany fondu. Druhý bod nariadenia sa týka rozšírenia oblasti pôsobenia, pretože najprv bude e, rozšírená na členské štáty, ale takisto aj okrem e, v oblasti ododávania potravín bude tu určitá materiálna pomoc, ktorá nebude pokrývaná tým ktorá nebola pokrývaná tým bývalým programom, čiže napríklad distribúcia oblečenia, e, topánok, obuvy, hygienických potrieb a tak ďalej. Všetko to, čo vlastne potrebujú tí, tí najodkázanejšie vrstvy obyvateľstva. Myslím si, že toto spôsobuje určité problémy. Najprv kvôli tomu, že rozširujeme rozsah tohto programu a dopad a na druhej strane znižujeme finančné sumy, ktoré sú na to venované 2,7 miliardy eur. Asociácie nám aspoň teda hovoria, že by na to potrebovali viac menej dvojnásobok čiže približne 4 miliardy na to, aby naozaj pokryli všetky potreby, pokiaľ ide o potravin, len o potravinovú pomoc. Takže myslím si, že toto môže spôsobovať problém a Európsky parlament v tejto otázke by mal sa silne postaviť za svoje stanovisko v predvečer budúceho Európskeho samitu a povedať im, že naozaj treba zodpovedať na potreby ľudí aj vzhľadom na požiadavky asociácie. Potom tu máme ďalšie problémy, ktoré sa týkajú obzvlášť regiónov a to, že môžeme sa obávať toho, že členské štáty nebudú mať prostriedky na to, aby financovali úplne túto svoju čiastku a že sa budú opierať o miestne združenia a veľmi dobre viete, že tieto miestne združenia, čiže miestne samozprávy nemajú vôbec prostriedky na to, aby k tomu pomohli. Takže chcem zdôrazniť, že v tejto záležitosti je veľmi dôležité pre Európsky parlament, aby naozaj sa silne postavil za svoje stanovisko, ktoré by bolo jednotné my eh, totiž to určite budeme vnímaní v tejto otázke, budú čakať na našu reakciu. Predstavte si, že v súčasnosti už máme 416 miliónov obyva- pardon, 4 eh, milióny obyvateľov, ktorí sú týmto ohrození. Máme približne 11 miliónov potravinných balíčkov, ktoré sme distribuovali a toto sa bude stále zvyšovať, takže musíme naozaj byť na to pripravení a musíme požiadať Európsku komisiu, aby to svoje nariadenie upravila v niektorých otázkach. Hovorili sme o probléme treba z oblečenia, to by bolo pozitívne, keby sa to zabezpečilo, ale takisto je potrebné, aby tie prostriedky na to boli zabezpečené. Sme len na začiatku tejto diskusie. Je to ešte len prvá výmena názorov. Budeme následne sa určite k tomu vrácať aj na tomto fóre, aj v iných diskusiách, aby sme mohli k tejto správe ešte viacej prispieť. Ďakujem. Ja, Ďakujem jeden. Ďakujem pekne. A teraz tieňová spravodajkyne EPP má slovo. Pani Frances Schmidt, nech sa páči. Merci Beaucoup, monsieur le président, et merci... Ďakujem pekne. Eh, pani predsedajúca, pán predsedajúci, ďakujem pekne spravodajcovi. Najprv by som chcela pripomenúť, že je to téma, ktorá je úžasným príkladom takých tém, kde sú všetky politiky, kde sa snažíme my, európski politici, zakomponovať všetky politiky na to, aby sme to vyriešili. My sme už poslali písomné otázky na komisiu. Pekným príkladom to je pekný príklad spoločnej práce. A chcem takisto vyzdvihnúť aj boj charitaktívnych organizácií, ktorí sa snažili šíriť osvetu medzi občianskou spoločnosťou. Videli sme ozajstnú mobilizáciu vo všetkých členských štátoch Európskej únie, ktorých sa to týka. Chcem takisto vyzvať, a teda vyzvihnúť prácu Európskej komisie, ktorá našla právne, technické ako aj finančné prostriedky na to, aby predložila toto nové nariadenie. Avšak kolega povedal, ešte stále veľa je toho, čo urobiť a ľutujem, že teda tá procedúra procedurálna e, skosnatenosť e, spôsobila to, že sa spomalili tieto konštruktívne diskusie. Pán Omerži už povedal, že 116 miliónov obyvateľov je ohrozený sociálnym vylúčením alebo chudobou v rámci Európskej únie a medzi nimi 40 e, miliónov majú alebo trpia veľkou materiálnou depriváciou. Chcem vám povedať len príklad mojej krajine. Organizácia, ktorá sa volá Resto Ocur, ktorá je veľmi známa vo francúzštine, distribuovala tento rok viac ako 115 Eh, miliónov eh, jedál a eh, mm, európsky príspevok predstavoval len 23 na to. Ľutujem, že na rade v rámci viacročného finančného rámca sa tomu nevenovali, pretože sa povedalo, že len 32 miliard eur bolo na súčasnú dobu k tomu eh, doteraz na to venované, na súčasný finančný rámec a teraz by to malo byť o 2 miliardy eh, menej, avšak toto by mohlo rozriediť našu eh, činnosť, takisto aj otázky, ktoré momentálne plánujú okolo Európskeho sociálneho fondu a takisto aj to, čo upresnil ešte kolega. Máme môže to byť veľmi komplexne, môže to veľmi skomplikovať tú novú procedúru. Prečo sa nevrátime k jednoduchému e, systému? E, proste jednoduché, priame poskytovanie finančnej pomoci, kde delegácia charitatívnych organizácií e, samozrejme s tým, že to bude spolufinancovanie zo strany štátu. Chcem ešte pripomenúť komplexnosť Európskeho sociálneho fondu a ďalších štrukturálnych fondov a zásadnú činnosť tejto pomoci tým najodkazeným prirodzenejším. E, takisto aj kombinovaná činnosť štrukturálnych fondov je naozaj veľmi potrebná, pretože naliehavá pomoc e, tým najodkázanejším je e, veľmi dôležitá a nemôžeme zabúdať aj takisto na vytvorenie dlhodobých, dlhodobých pracovných miest vďaka Európskemu fondu pre rozvoj. Ďakujem. Danke, Frau Santos-Schmidt. Ďakujem, pani santos Ako ďalej? Turling? Pán ring. Pán predseda, ak dovolíte, máme tu žiadosť od pani Dafilia. Ja jej, po, ja jej poskytnem uh, svoj hlas, aby uh, prečítala svoje uh, stanovisko. Ďakujem spravodajcovi a dúfam, že urobíme v roku 2013 všetko preto, aby sme pomohli tým najodkazanejším vrstvom obyvateľstvom, pretože toto je rok občianstva. Všetci tí, čo potrebujú, znova by mali pocítiť, že Európska únia s nimi je solidárna a že je tu naozaj vôľa im pomôcť Eh, k tým, ktorí sú naozaj v takej nestabilnej situácii, že sa môžu oprieť o našu spoločnosť. Ekonomická kríza je naozaj eh, dôvodom, prečo sa ľudia ocitli zahnaní do kúta a preto je potrebné pomôcť im cez takúto európsku pomoc. Rozpočet na tento pomoc sa znížil približne o 40 eh, Môžeme konštatovať v súčasnosti, a toto je potrebné a zdôrazniť aj v správach asociácií pre implementáciu tohto programu, že toto je je veľmi dlhodobá e, činnosť, pretože bez, e, častokrát sú to rodiny, ktoré majú len jedného rodičia, osoby, ktoré sú v e, nezamestnané, ktorí nemajú kde bývať, alebo tí, ktorí aj bývajú v ich byte, sú tiež odkazaní na pomoc. Častokrát sú to študenti alebo dôchodcovia, osoby, ktoré sú už staršie bez rodiny, alebo osoby, ktoré majú rôzne handicapy, ktoré sú s alebo bez rodiny, pre ktorých je to veľmi ťažké takže je potrebné sa naozaj o nich postarať. V tomto nariadení by sme chceli revidovať tie kritéria, aby sme lepšie identifikovali tieto osoby, ktoré by mali, ktorým by mala byť poskytovaná táto pomoc, aby to malo pozitívny e, dopad. Napríklad na zoznam by sme mali dodať e, tehotné ženy vo vidieckom prostredí, kde, e, ktoré majú deti menej ako 5, deti, ktoré majú menej ako 5 rokov a mali by sme to skombinovať takisto aj s eh, rôznymi aktivitami v oblasti zabezpečenia výživy, zabezpečenia očkovania a tak ďalej. Európsky fond pre pomoci pre tých najodkazanejších je eh, program, ktorý by mal mať diverzifikované častie, ktorý by mal naliehavo pomáhať pre tým, ktorí to naozaj potrebujú a mali by mať eh, možnosť tieto najodkazanejšie osoby byť zakomponované do tohto procesu opätovného začlenenia do spoločnosti. Je potrebné mať nástroje, ktoré by pomohli ľuďom sa ekonomicky ako aj sociálne zakomponovať do spoločnosti, aby mali dostatočné prostriedky preto, aby e, sa sociálne naozaj mohli integrovať do spoločnosti. Je potrebné, aby v súčasnosti program, ktorý je aplikovaný na európskej úrovni s pomocou 31 e, tisíc združení, kde, e, pre, pre ktorých pracuje viac ako 800 e, pracujú, mm, stálych pracovníkov a viac ako 10 tisíc dobrovoľníkov im pomôcť. E, je to potrebné do konca mesiaca dotiahnu. Myslím si, že Európska únia si uvedomuje, aké naliehavé sú tieto situácie a že musí poskytnúť ľuďom túto mm, možnosť prežiť. Preto je potrebné eh, veľkým eh, potravinovým eh, priemyslom a podnikom pomôcť, aby svoje prebytky poskytovali, aby tieto potraviny prichádzali priamo k ľuďom, priamo do potravinovej banky. Toto by bol spôsob, ako by sa prestalo plýtvať potravinovými prebytkami a aby tieto, nad, tá, tieto nadprodukcie boli správne využité. Je potrebné sa zamyslieť aj nad rôznymi druhmi a touto rozmanitosťou e, potravinovej pomoci, aby sa teda program opieral aj o opravnené druhy potravín. Toto sa týka aj e, nariadenia, že je potrebné pokračovať v integrácii tohto programu do sociálnych politik s, v koordinácii s podobnými programy by sme mohli zlepšiť eh, prístup v tejto oblasti. Pán predsedajúci, ja by som chcel teraz vás osobne zareagovať eh, na túto otázku. Naši študenti eh, v súčasnosti symbolicky sa tiež venujú tomuto otázku. Je to naozaj veľké nebezpečenstvo, čo to predstavuje, pretože uh, E, musím vám povedať, e, že niekedy naozaj táto pomoc veľmi ťažko môžeme ju zabezpečiť, avšak kolegovia, myslíme si, e, zamyslejme sa nad týmto programom, ako aj vy častokrát vo svojich okrskoch ste Eh, obviňovaní z toho, že viac slúžite bankám ako občanom a preto by sme mali chrániť tento program, pretože nám poskytuje inú tvár tejto Európe. Chcel by som počas eh, našej štúdie ohľadom tohto fondu, ohľadom fondu kohezie, by som chcel prehodnotiť eh, všetky tieto otázky. Myslím si, že táto diskusia je veľmi aktuálna v tej dobe, kde v finančnej perspektíve sú v slepej uličke. My by sme mali týmto textom vyslať jasný signál, zmysel a ja budem predkladať aj pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle. Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme na zozname ešte 6 e, kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. Mali by sme to mm, e, stihnúť. Takže najprv e, pani Deli. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Pani predsedajúci, e, elipskí európsky volení zástupcovia sa stali až tak necitlivými, že nečakajú, že je teraz ten hlavný čas na solidaritu, na aktívnu solidaritu z oči voči tým najodkázanejším. E, máme tu e, stratégiu Európa 2020, ktorá nám stanovila smer znížiť minimálne o 20 miliónov osôb počet ľudí, ktorí žijú pod prahom chudoby. Avšak za týmito štatistikami, drahí kolegovia, sú ľudia, ženy, muži, deti, ktoré trpia na tele. A ja by som vás chcela len vyzvať, aby Európsky parlament naozaj skutočne, reálne, keďže nie je schopný sa zmobilizovať, aby aspoň náš výbor zobudil všetkých pretože pozrite sa, prečo? Pretože tu máme tie čísla pred nami. Máme tu viacej ako 116 e, miliónov obyvateľov, ľudí, ktorí sú ohrození chudobou. A okrem toho tu máme 40 miliónov ľudí, ktorí nemajú prístup k zdravej výžive a 18 miliónov ľudí, ktorí sú závislí od tohto potravinového fondu. Takže prvá kritika tohto, tejto novej implementácie nového fondu, ktorý sa teraz volá e, fond pre tých najodkazanejších. Tu by sme mali hlavne pripomenúť tie limity a zníženie pomoci od 3, z 3,5 miliard eur na 2 miliardy eur. Sa to znížilo na 2 miliardy, na 2 miliardy eur. Takže prvá bitka bude spočívať v tom, že musíme dnes povedať, že je potrebné si ponechať ten rozpočet v tom rozsahu, v akom bol. Naviac sme e, v uprostred rozpočtového boja. Vidíme tu boj za koheznú politiku, pretože tento nový e, fond bude od neho závisieť, má byť znížený. Mali by sme vyslať jasný signál, že táto suma musí byť ponechaná. Druhá vec. Predtým táto pomoc Túto pomoc obdržiavali e, priamo združenia. Teraz tu máme nový finančný mechanizmus, pretože tu máme spolufinancovanie zo strany krajín. Napríklad vo Francúzsku to bude 15-percentné spolufinancovanie zo strany štátu. Avšak v takej krajine, kde situácia, sociálna situácia, ekonomická je katastrofálna, tak ako chcete zabezpečiť, aby sme mohli, aby tu boli aj tie kofinancie zo strany štátu. Takže je potrebné využiť inak tento eh, fond, pretože tu máme aj iné priority, ktoré budú implementované. Takže je potrebné naozaj tu zapracovať reálne túto klauzulu o e, spolufinancovaní. A tretia kritika, samozrejme, že to nebude dostatočné, ale tento parlament, ako aj Európa, reálne nechce sa venovať štruktúrálnemu e, dôvodu chudoby. Kedy urobíte niečo preto, aby ste zabezpečili štrukturálne riešenia pre túto problematiku? Pretože my už vieme čo, to, vieme, čo to je, keď hovoríme o politike chudoby. Máme tu celú systémovú, celú platformu, ktorú by sme mali implementovať. Na čo ešte čakáme? tento fond, ktorý sa mal venovať potravinovej pomoci eh, bezdomovcom, de- máme tu veľa bezdomovcov, máme tu deti, ktoré naozaj trpia a pritom máme európske stratégie, ktoré máme k dispozícii. Tak na čo reálne čakáme? A nakoniec chcem povedať, že táto potravinová pomoc je využívaná len 20 štátmi z 27, takže táto blokovacia menšina na rade je potrebné ju zmobilizovať, aby, treba zmobilizovať Európsky parlament, aby táto potravinová banka naozaj pomohla prežiť európskym občanom. V čom má táto v čom má, táto, čo má táto správa obsahovať v rámci regionálnej politiky? Je to veľmi jednoduché. Poprvé, musíme podporovať inovácie pre riadenie potravinovej pomoci. Prečo? Pretože našim cieľom je to, že aj tí najchudobnejší medzi nami mali prístup k zdravej výžive a trvalej výžive. Je treba podporovať regionálne, inovujúce, sociálne a ekologické programy, také ako napríklad v mojej krajine región Poitou-Charente s asociáciou, ktorá sa volá UNITER, ktorá práve zjednocuje potravinovú pomoc s miestnym poľnohospodárstvom e, a s miestnymi pekárňami. Majú tri ciele. Poprvé zlepšiť výživu obyvateľstva, e, dodávať pravidelne e, obyvateľstvu ovocie a zeleninu. Po druhé, zabezpečovať také potraviny, ktoré sú životu prospešné. Takým spôsobom, aby e, spotrebiteľ sa k nimi dostal, pretože z potravinovej banky pri, priamo sa nebudú zamýšľať nad tým, čím konkrétne budú vyživovať obyvateľstvo a potom zabezpečiť koheznú a so- Mm, teritoriálnu koheziu, pretože sme na, v tom, na tom území regiónu a snažíme sa eh, ich vypočuť, aké sú ich potreby. Napríklad eh, snažíme sa im okrem iného zabezpečiť aj eh, kurzy ehm, pre analfabetov a tak ďalej. Takže naozaj je potrebné niečo urobiť preto, aby sme tieto ciele dosiahli. Je potrebné podporovať eh, napríklad aj poľnohospodárstvo miestne, priamo od eh, miestneho producenta. Teraz sa nachádzame síce v kríze a nikto reálne eh, nechápe alebo nevie, že čo akú úlohu Európska únia má zohrávať v regulácii potravín. Ja by som ukončila túto tento svoj prejav tým, že mali by sme si uvedomiť, aký dopad bude mať tento mechanizmus a urobiť to tak, aby to nebolo len akési charitatívne e, akcie. Nie. Solidarita je viac ako charita. My máme základné právo a ob- zabezpečiť občanom e, prístup k potravinám, k potrave. To je niečo, čo je v našej zmluve a je potrebné ponechať si tento špecifický fond, aby to nebol fond, ktorý by len bol nanovo implementovaný, ale fond, ktorý by bol presmerovaný, ktorého cieľ by bol presmerovaný. A potom je to politická úloha parlamentu ako aj Európskej únie, aby tento solidárny eh, program pre občanov bol spojený s ich potrebami, pretože aj toto nám umožní zmieriť občanov, pochopiť mm, občanom, aká je ich úloha, aká je úloha Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne, máme 5 minút a 4 e, prihlásení. Poprosím vás, aby ste to zohľadnili. Prepačte, ak sa nespravne vysvetlil, e, vyjedril vaše meno. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemáme, žiaľ Bohu, e, čas. Chcem poblahoželať spravodajcovi Chcem povedať len toľko, že je potrebné zvážiť tieto štatistiky, ktoré boli citované spravodajcom. Tie posledné údaje z roku 2011 zo strany Eurostatu, bez toho, že by sme zabudli tie znepokojivé uh, tendencie uh, um, bezdomovcov, v 20 e, členských štátoch sa to zvyšilo o 15 a potom ešte aj fakt, že inštitúcie teda sa venujú otázke bezdomovectva vzhľadom na hospodárskú krízu, ktorá zhoršuje ešte aj postavenie týchto ľudí. Myslíme si, že vlády, ktoré e, budú riadiť e, tieto fondy, by mali mať e, flexibilné pravidla preto, aby pokryli čo najširšiu vrstvu obyvateľstva aby tu boli také nástroje, ktoré už boli spomenuté aj v iných európskych programoch, aby tá pomoc sa dostala čo najrýchlejšie k E, konečnému užívateľovi zabezpečiť transparentnosť, monitoring na všetkých úrovniach pri aplikácii tohto programu a takisto aj jasné pravidla, pretože inak e, by sme mohli ohroziť práva a e, dôstojnosť týchto najodkázanejších osôb. Chcem zdôrazniť, že toto je vynikajúca iniciatíva a je potrebná, aby bola efektívne a účinne využitá. Ďakujem. Naozaj to bolo veľmi jasné a vecne. Elos, nech sa páči. Pán predseda, bez pochyby kríza spôsobila, že počet najodkázanejších ľudí je čoraz väčšie. Európa musí byť solidárna. E, fond na pomoc pre najodkázanejšie osoby ale predstavuje len 1% celých nákladov, ktoré majú pomôcť z krízy krajinám na juhu Európy. Ale naozaj treba podporiť osoby, ktoré sa nachádzajú v takejto situácii. Treba to mať na pamäti a aktivity fondu sa budú musieť skombinovať s ďalšími politikami, cieľom ktorých je skoncovať s chudobou. E, európska politika do roku 2020 si kladie za cieľ znížiť počet chudobných, ale dnes sme svedkami čoraz väčšieho počtu chudobných a ne, nejde len o jeden druh chudoby. Poznáme predsa energetickú chudobu. Ľudia nedokážu zaplatiť za kúrenie vo svojich bytoch a domoch. A preto je veľmi potrebné aby sme zdôraznili, aby sme kladli dôraz na ten výsledok, teda tí, ktorí budú mať prínos z tohto fondu, aby naozaj e, ten výsledok, tie produkty boli kvalitné, aby to neboli len nejaké prebytky, aby takéto osoby mali prístup nie k produktom druho, nejakej druhej kvality, ale všetko toto musí mať kvalitný základ. Treba zdôrazniť kvalitnú zdravotnú politiku, environmentálnu politiku. Nemôžeme využívať chudobných ľudí na to, aby sme sa eh, zbavovali nejakých druhoradých produktov. A všetko toto treba zosúľadiť aj s ďalšími potrebami ehm, myslíme na osoby, ktoré nemajú prístup v Grécku k zdravotnej starostlivosti. Viac ako 30 ľudí nemá prístup k zdravotníckému systému, ehm, k dôstojnému zdravotnému systému. Takže skutočne tieto politiky treba vnímať aj v súčinnosti s inými politikami, aby sa doplňali tieto aspekty. Ďakujem. Ja vám pekne ďakujem, pán Korona. Ehm, v tejto dobe sa obmedzím len na dva, dve úvahy, eh, pripomienky k tomuto vynikajúcemu programu, k správe eh, spravodajcu. Eh, myslím si, že aj náš výbor musí byť veľmi znepokojený tým tým rozkolom medzi európskymi občanmi a Európou. Myslím si, že už sme tu mali e, veľa e, príkladov, napríklad v oblasti fondov e, určené na zemetrasenie a nedostatočné financovanie na napríklad takéhoto dôležitého projektu, takže, ktoré sa týka častokrát veľa území, regiónov, miestnych oblastí. Takže myslím si, že z tohto hľadiska takisto ako aj výbor pre region, ako výbor pre regionálny rozvoj by sme mali vyslať veľmi silný silný signál takisto aj v oblasti financovania tohto e, projektu. E, druhá úvaha na e, správu spravodajcu je nasledovná. Myslím si, že by, to, by sme mali prepojiť tento program s nariadením, ktorý sme schválili pred jedným rokom ohľadom potravinovej pomoci. Neviem, či si pamätáte, ale veľkou väčšinou sme schválili uznesenie, ktoré vyzývalo komisiu, aby zabezpečila celý rád aktivít na európskej úrovni, ktoré by sa potom pretavili takisto aj do národnej úrovni a regionálnej úrovni, boja proti eh, potravinovému nedostatku. Eh, takže toto je tiež eh, spojené aj s touto otázkou, pretože tieto veci sú podobné a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby aj v tom uznesení, v tomto nariadení, aby tu bola zmienka o tomto uznesení, ktorú, ktoré už parlament schválil. A určite predložím v tom aj eh, v tomto duchu aj moje pozmeňujúce na... No Ďakujem pekne, kolega Nixon, a potom stručne pani spravodajkynia. Budem sa snažiť byť veľmi stručný pretože teraz sa nachádzame v takej otázke, kde chud, kedy chudoba naozaj sa zvyšuje a takisto aj nezamestnanosť v celej Európe. Nachádzame sa v hlbokej kríze. Samozrejme, že v tejto situácii veľmi ťažko môžeme diskutovať o takejto otázke e, takým e, spôsobom, ako by som si želal. Čiže aká je zodpovednosť naša na miestnej úrovni, na úrovni členských štátov, preto aby sme podporili chudobných najprv by sme mali, sa, spom- mali spomenúť dve veci. Ja som hovoril o 15-ročnej skúsenosti ako primátor v jednom švedskom meste a takisto som hovoril o národných zodpovednostiach a právach, ako zmierniť tento problém podpora či potravinová alebo materiálna, či podpora na bývanie a tak ďalej. Bez národnej legislatívy, ktorá by takéto niečo ošetrovala, pracujeme s dobrovoľníkmi, s rôznymi združeniami, aby sme vyriešili tieto problémy, ktorým čelia e, chudobní. Takisto aj vo Švedsku chudoba sa stále zvyšuje a najlepším spôsobom, ako tomu čeliť, je vytvoriť pracovné miesta. Pracovné miesta, pretože to im zabezpečí dôstojný príjem na to, aby mohli žiť. A preto som veľmi znepokojený aj na tomto fore. Vidím, že na tomto výbore máme veľmi rôzne rozdiely ohľadom úlohy e, fondu e, pre vytváranie pracovných miest, pretože máme rôzne projekty na miestnej alebo regionálnej úrovni, aby sme mohli pomôcť ľuďom znova sa dostať na pracovný trh, ale je potrebné teda, aby sa zlepšili ich pracovné príležitosti. Máme financie e, na tieto e, programy, máme e, financie z Kohezného fondu, z Európskeho sociálneho fondu, aby sme bojovali proti nezamestnanosti. Myslím si, že toto je to najdôležitejšie. Zodpovednosť za tento program a takisto aj vnútroštátna legislatíva je na vládach. To sú tí, ktorí by mali ako prvý rozhodovať. Ďakujem pekne za tieto námety a teraz naozaj na záver, pretože Mm, časom málo, poprosím vás o veľmi stručný prejav. Nech sa páči, pani spravodajkyne. Ďakujem. Pán predsedajúci, ešte niekoľko stručných poznámok by som k tomu urobil. Pokiaľ ide o te, toho ducha tejto diskusie, sa ukázalo, že skoro všetci e, jednomyselne európsky e, poslanci súhlasíme s tými s touto témou a s tým, že je potrebné urobiť e, niečo, aj keď e, tie vyjadrenia boli troš rôznorodé, ale naozaj, že prvá, prvý krok je nájsť dostatočné finančné prostriedky, aby sme týmto mohli čeliť týmto potrebám. Bolo to povedané, že je potrebné niekedy sa vrátiť k tomu zdroju, k tomu pôvodu, k tomu koreňu veci. Nemyslím si, že rozpočtová e, tie obmedzenia a všetko to, čo okolo toho je, bude teraz alebo figurovalo už v rímskej zmluve. Naopak rímska zmluva stanovuje, že dostatočná, kvalitná, vyvážená strava je základným pravidlom, základným právom pre všetkých občanov a preto Európsky parlament nemôže sa vyhnúť eh, svojej zodpovednosti. A ešte posledná poznámka, ktorá vyvstala z tej súčasnej, teda dnešnej diskusie. Myslím, že by bolo dôležité, aby európsky poslanci e, k tejto otázke prijali stanovisko ešte e, pred e, nasledujúcim európskym summitom, aby sme pripomenuli potrebu aj aby kohezná politika mala dostatok financí, preto aby mohla čeliť všetkým súčasným výzvam a aby sa neobetoval tento program, ktorý je naozaj potrebný pretože je to sametná dôveryhodnosť Európskeho domu, ktorá je teraz v hre vzhľadom na uh, veľké uh, rozkoly a veľké nepriateľstvo eh, pociťované zo strany európskych občanov voči európskym inštitúciám. Ďakujem pekne. Takže do uh, 19. čakáme na vaše mm, pripomienky. Pozrieme návrhy Dobre, takže počkáme mm, najprv mm, na návrh e, spravy do 19.2. a potom uvidíme, čo ďalej. Ďakujem veľmi pekne a mm, uvidíme sa na teda po obede.